Right, everybody. Príjemné popoludnie. Máme teraz eh, eh, časť schôdze, keď budeme hlasovať, takže prosím, eh, zapojte si kartičky. Musíme sa teda, musíme skontrolovať, či to funguje. You can't. I'm about to open the vote. Yeah, sorry, sorry. Right. Um, Right, we'll, we'll, we'll do a test vote, please. Že urobíme si cvičné hlasovanie. Prosím vás, eh, povedzte, či vám fungujú hlasovacie zariadenia. že teraz um, skúšame, či hlasovacie zariadenia fungujú a dúfame, že je to v poriadku. Hlasovali všetci? Viem, že vy nie, takže prosím, pokračujeme v hlasovaní. Všetci ste sa zapojali. Ešte 5 ľudí musí hlasovať. Čakáme na Astrid. Dobre, takže hlasovali všetci. Teraz máme o jedného viac. Takže 36 ľudí. 36 <laughs> ľudí hlasovalo v prospech svojich susedov, traja proti a niekoľko sa držali. Takže budeme hlasovať o správe pana Stoliana o finančných konglomerátoch. Pozmeniť si návrh číslo 1, kto je za, proti. Zdržal sa. Overíme si to, pretože to nebolo jasné. Končím hlasovanie. Je to teraz veľmi jasné, to je zaujímavé. Takže si návrh 10, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 88 za, proti, zdržal sa, schválené. Júri 1 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 11 e, za, proti. Môžeme to urobiť a blok. Pozmeňujúci návrh 11 až 16, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Návrh 17 za, proti, zdržal sa schválený. schválený. Amblok 18 až 22, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 89, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Kompromis A za, proti, zdržal sa, schválený. Kompromis B za, proti, zdržal sa, schválený. 92 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý. 93 za, proti, zdržal sa. Schválený. Kompromis C za, proti, zdržal sa. Schválený. Kompromis D za, proti, zdržal sa. Schválený. 103. Ten odpadáva aj 104, takže kompromis E za, proti, zdržal sa schválený, 28 za, proti, zdržal sa schválený, 106 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 29 za, proti, zdržal sa schválený, 30 za, proti, zdržal sa schválený, 109 za, proti, zdržal sa. Schválený 31 za, Amblok 31 až 33 za, proti, zdržal sa. Schválené 111 za, proti, zdržal sa. Schválený Juri 2 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý 112 za, proti, zdržal sa, myslím, že to bolo zamietnuté, ale potrebujeme to overiť, 112. Máme tri hlasy navyše z EPP, takže prosím tí, ktorí nemajú hlasovať, nech sa odhlasia. Náhradní členovia z EPP v poriadku. Končím hlasovanie. Schválený. 113 za, proti, zdržal sa. <clears throat> Zamietnutý. Overíme si ešte raz 113. -ku. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Odpadáva. 34 za, proti, zdržal sa. Schválený. 35 za, proti, zdržal sa. Schválený. 116 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý. 136 za, proti, zdržal sa. Schválený. 37 za, proti, zdržal sa. Prosím, hlasujte. Takže odperíme si 37. elektronicky. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Schválený. Takže 38 za, proti, zdržal sa ak by som počítala ruky, tak by to nefungovalo. Takže prosím, potrebujem, aby ste zdvíhali ruky. Takže 38 za, proti, zdržal sa, schválený. Kompromis F za, proti, zdržal sa, schválený. Návrh 40 za, proti, zdržal sa, schválený. 41 za, proti, zdržal sa, schválený. 121 za, proti, zdržal sa schválený. 122 za, proti, zdržal sa schválený. 42 za, proti, zdržal sa schválený. 124 za, proti, zdržal sa schválený. 43 za, proti, zdržal sa schválený. 44 za, proti, zdržal sa schválený. 45 za, proti, zdržal sa schválený. 46 bol stiahnutý, 125 za, proti, zdržal sa schválený. 126 za, proti, zdržal sa schválený. 47 za, proti, zdržal sa schválený. 127 za, proti, proti, zdržal sa schválený, 128. Chcete to skontrolovať? Takže skontrolujeme 127. Hlasovali všetci, hlasovanie končím. Myslím, že to bolo schválené. <clears throat> Ďakujem pekne. 128 za, proti, zdržal sa schválený. 48 za, proti, zdržal sa schválený. 49 až 51 za, proti, zdržal sa schválené. 52 za, proti, zdržal sa schválený. Kompromis G za, proti, zdržal sa schválený. 53 za, proti, zdržal sa schválený. 54 za, proti, zdržal sa schválený. 131 za, proti, zdržal sa schválený. 132 za, proti, zdržal sa schválený. 55, za, 55 až 57 amblok za, proti, zdržal sa schválené, 133 za, proti, zdržal sa schválený, 58 až 64 za, proti, zdržal sa schválen, schválené, 134 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 65 až 76 amblok a Juri 3, kto je za, proti, zdržal sa schválené. 135 na strane 14, kto je za, proti, zdržal sa schválený. 136 za, proti, zdržal sa schválený. 78 až 83 a pozmeňujúci návrh 2 a 3 za, proti, zdržal sa schválené. Takže pozmeňujúci návrh 4 na konci strany, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 85 za, proti, zdržal sa schválený. 86 za, proti, zdržal sa schválený. 5 za, proti, zdržal sa. Schválený 6 za, proti, zdržal sa. Schválený 7 za, proti, zdržal sa. Schválený 8 za, proti, zdržal sa. Schválený 87 s ústnym pozmeňujúcim návrhom Petra Skinnera. Myslím, že nikto nie je proti ústnemu návrhu, takže budeme hlasovať e, s návrhom, kto je za, proti, zdržal sa schválený aj s pozmenujúcim ústnym návrhom. Pozmenujúci návrh 9 za, proti, zdržal sa, schválený. Teraz budeme elektronicky hlasovať o texte so zmenami a doplnenými, kto je za. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 42 za, nikto nie je proti a hlasovanie o legislatívnom uznesení. Prosím, hlasujte. Hlasovali všetci. Takže 43 hlasov za. Nikto nebol proti, takže výborne, nikto sa nezdržal. What? Where is it? Trial announcement.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 o finančných konglomerátoch spravodajca naznačiť, že by chcel začať rokovania, ktoré by sa týkali prípadnej dohody v rámci prvého čítania v súvislosti s týmto materiálom, či súčasťou priorit komisii. Dôležité je poskytnúť mandát, to znamená, že budeme sa opierať o návrh správy, ktorý sme hlasovali a hlasovací tým bude zahrňať spravodajcu, tým a vašu predsedkyňu. Zdá sa, že nikto nie je proti tomu. Môžete sa ohradiť? Nie? Dobre, takže nikto nie je proti. Preto sa budeme riadiť týmto postupom. Bude tu snaha dosiahnuť zhodu v rámci prvého čítania. Takto sme to už viacejkrát robili a teraz to chceme formalizovať. Dobre, dostávame sa k bodu číslo 9, čo je... With this, make the choice. Okay, right. I've got another announcement whilst they find Tak už mám hlasovací zoznam. Chcela by som ešte povedať, že dnes je vlastne posledné zasadanie nášho výboru pre pani Sonia Vuny, ktorá u nás pracovala roky. Ona prejde do inej jednotky od 1. apríla a prajeme všetko dobré. Sonia is over there. Thank you very much, Sonia. Ďakujem pekne za všetko, Sonia. Um, right, so now we can move on. Takže teraz bol číslo 9, čo je stanovisko k možnostiam politik s cieľom dosiahnuť pokrok v oblasti európskeho zmluvného práva pre spotrebiteľov a podniky. Spravodajkyne je pani Pietikainen. Kompromis A, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Kompromis B za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis C za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis D za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis E za, proti, zdržali sa schválené. sa tu ťažko v tom vyznám a teraz budem hlasovať elektronicky o upravenom texte. Nech sa páči, hlasujte. Alebo ešte nie. Takže hlasujte. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky 42 za, 2, 2 proti. Gratulujeme pani Sirpe Pietikainen. Sorry, secret voice. But secret ballots before we go right, into okay. that. Secret ballots. We start with Verena, then we move Montalvo, and then we. Right. Sorry, Okay. So now we're moving on to the votes on. Teraz budeme hlasovať o nominácii výkonných riaditeľov Európskeho dohľadného orgánu Takže najprv hlasovať ESMA e a OPA EBA. To bude tajné hlasovanie. Takže dajte plusku, keď ste za nomináciu a dajte minusku, keď ste proti. A v závislosti od výsledkov potom bude vlastne odporúčanie na plenárku, ktoré bude buď pozitívne alebo negatívne. Dobre. Teraz hlasujeme o Verene Ross. Kom hlasujeme, pretože na našich zoznamoch máme ESMU ako prvú. Ako som povedala, ESMA, do ESMI hlasujeme o ver, pani Verene Ros. ESMA. ESMA. Pani predsednička, je dosť hlasov za EPP? Áno, je to v poriadku. No. assez Has everybody voted? Hlasovali všetci? Dobre, končím hlasovanie. 36 za, 6 proti, 4 sa zdržali. Takže odporúčanie na plenárku bude, aby plenárka schválila túto nomináciu. Teraz ďalšie hlasovanie takto hlasujeme o Karlasovi Montalvovi, ktorý by mal byť výkonný riaditeľ EOPA. Hlasujte. Uh, we've got too many EPP now. Máme tu príliš veľa členov za EPP, takže poprosím niekoho, aby nehlasoval. Asi niekto z náhradníkov. Stále ešte jeden priveľa. Teraz je to v poriadku, hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky 33 za, 4 a proti, 7 sa zdržali. Takže opäť, opätovne pozitívne odporúčanie na plenárku ohľadne pána Carlosa Montalva. A teraz tretie hlasovanie. O Ad- hlasujeme Adamu Farkašovi do EBA. Hlasujte. Has everybody voted? Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A 38 za, 4 proti. Traja sa zdržali. Takže tu je tiež pozitívne odporúčanie. Ďakujem pekne za spoluprácu. Right. Hello everybody, I'm, I'm... Poprosím vás o pozornosť. Chcel by som povedať, že naše naša spravda, akým Pervánž Berez je na výbore EMPL. Trošku sme rýchlejšie vybrali hlasovanie. Je to zložité riešiť takéto situácie, keď vám prebieha paralelne e, viac rokovania. Dáme si predstavku 15 minút a potom pristúpime k diskusii o zmene smernice Európskeho parlamentu o systémoch náhrad pre investorov. Ďakujem. Mám, mali sme krátku prestávku a teraz začneme opätovne pracovať. Pervanš je už s nami, takže môžeme pokračovať e, v tom harmonograme, ktorý máme naplánovaný. Teraz budeme hovoriť o pozmenujúcom návrhu smernice, ktorá sa týka kompenzácií investorov. Spravodaj kincom je Oli Schmidt. A predtým, ako začnem, tak poviem, že táto agenta bola uh, okomentovaná v tlači, pokiaľ ide o platby poslancom. Musím povedať, že to berieme veľmi vážne vo našom výbore aj v parlamente. Uh, a práve sa to vyšetruje. No a medzi tým sme si overili návrhy, nie sú tam žiadne návrhy e, jednotlivcov, ktorí sú e, predmetom týchto dohadov a všetky pozmeňujúce návrhy budú preskúmané výborom a prediskutované tak, ako to vždy robíme. Takže toto je status quo, e, ktoré ja poznám a teda je toto oznámenie v rámci oznámení e, predsedov a spravodajca ma požiadala, aby som toto urobila, takže nič nové v tejto veci nie je a tým pádom dám slovo Jean-Paul. Pani predsedníčka, nechcel som hovoriť o tejto otázke, ktorá sa týka celého parlamentu, ale podľa mňa je našou úlohou uh, byť trochu pedagógmi, pretože keď čítam noviny, tak mám pocit, že keď sa predloží pozmenujúci návrh, už je prijatý a už je v texte smernice. Je to absolútne nesprávne a nechápeme presne ľudí, ktorí by platili za to, že sa predloží pozmenujúci návrh. Takže toto je absolútne nesprávne. Vidíme, aké sú toho dôsledky a nemali by sme byť mm, mm, paranoidní a v tom zmysle, že nemôžeme sa inšpirovať návrhmi, ktoré sú predložené. Ja otvorene verejne hovorím, že keď uh, idú pozmeňujúce návrhy v smerom, ktorý mi vyhovuje a dobre sú e, naformulované. Neviem, prečo by som to mal meniť. E, musíme byť pedagógmi a vysvetliť, že keď sa predloží návrh zo strany poslanca, tak najprv prejde sitom jeho e, politických kolegov, teda aby sa zistilo, či je podpora alebo nie. Potom je kolektívna práca, či sa bude hlasovať alebo nie. A či nie je prepojenie medzi predložením návrhu a Mm, mm, prechodom do európskej legislatívy. Takže ehm, musíme zostať racionálni. Myslím, že musíme brániť našu parlamentnú prácu. Ja musím povedať, že za 6 rokov mandátu mi nikto nič nenavrhol za to, že predložím návrh ani mojim asistentom. Podľa mňa takáto je e, realita a potom, či sú ľudia nejakí podvodníci alebo darebaci, ich treba potrestať, ale my musíme ukázať, aká je naša práca a čo je pozmenujúci návrh, aká je jeho cesta. A pokiaľ ide o konečne pozmenujúce návrhy, tie sú kompromisné väčšinou a vypracováva ich mnoho poslancov, ktorí sú poverení vypracovaním, teda e, spravodajcovia alebo tieňoví spravodajcovia. Toto musíme vysvetliť, aby sme ne, nehnali vodu na mlyn všetkým antieurópanom a populistom. Ďakujem. Ďakujem pekne, Jean-Paul. Samozrejme, máš pravdu. Súhlasím s tebou. Bolo by to úplne brhanie peniazy, preto keby sa platilo ľuďom za pozmejúce návrhy. A dôležité je pozmejúce návrh neblokoval nejaké ďalšie. Áno, niekde v... môže nastať aj takýto problém. Sven, tiež si sa prihlásil. Ďakujem pekne veľmi stručne. Ďakujem pekne za to, že to beriete veľmi vážne. Ďakujem pekne za to, že ste to povedali takto jasne. Ďakujem pekne za vaše pripomienky. Chcel by som iba povedať, že si robím veľké obavy, som znepokojený. Ide o to, že z tých troch obvinených jeden ešte neodstúpil, ale stále ešte členom nášho parlamentu. Chcel by som vedieť, či toto je potvrdené alebo nie. To som sa dozvedel z médií. A potom vás znepokojuje to, že ten, ktorý nahradí ten človek, ktorý nahradí pána Štrasera, on má tiež lobistickú firmu, pomohol, ponúkol svoje služby takým spôsobom, ako by nemal ponúkať ako, ako člen parlamentu. On zrušil tú stránku, ale kopie tej stránky sa nachádzajú na mojej stránke a um, navrhujem, aby ste si to pozreli a aby ste požiadali vaše politické skupiny, aby overili to, aby sme jedného pochybného lobbystu nenahradili druhým. Ďakujem pekne. Na tejto veci sa pracuje. Podpredseda parlamentu zodpovedný za eh, podpredsednika parlamentu Diana Voli zodpovedná za transparentnosť sa tým zaoberá, takže dôležite sa na ňu obrátiť s touto otázkou. Chcela by som eh, vám povedať, že musíme byť informovaní samozrejme o výsledku. To znamená, že my sa pokúsime všetko overiť tak, ako je to možné. A takto sme posúdili aj tie pozmeňujúce návrhy, ktorý budeme diskutovať a ostatné veci pôjdu cez podpredsedničku parlamentu. Astrid? Ako kvestorka by som chcel povedať, že <clears throat> bude o tom Biro hovoriť zajtra. Nemus- je zbytočné rozprávať a rozširovať sa tu o tomto problému. Musíme počkať do rozhodnutia zajtra. E, e, Myslím si, že to je správne preto treba počkať, kým teda sa to celé prešetrí a pevne verím, že môžeme povedať, že sme tom pristupovali na základe všetkých informácií, ktoré sme mali k dispozícii a ULE, teraz máš slovo a môžeš predstaviť pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si veľmi vážim toto vaše úvodné vyjadrenie. No a ako spravodajca som sa sústredil na tri hlavné ciele v rámci návrhu mojej správy. E, dobre ich poznáte. A zvýšiť ochranu spotrebiteľa, e, lepšie krytie. Ďalej potrebujeme e, lepšie, lepšiu harmonizáciu tohto systému v EÚ a ďalej podporovať dlhodobé stabilné systémy pre EÚ No a ja si myslím, že sa treba sústrediť na tri hlavné body, na rozšírenie ehm, rozsahu pôsobnosti, ďalej mechanizmus financovania a jeho princípy C, ehm, úroveň zloženia a D, mechanizmus požičiek medzi jednotlivými národnými systémami. No a čo sa týka rozsahu, podľa môjho eh, pochopenia je tu široká podpora toho, že systémy by sa mali týkať podvodov, e, operačných chýb a zlých postupov. To je pozmeňujúci návrh 67 Vicky Ford, 68 pani Bereš. Pani Bereš tiež navrhuje vo viacerých pozmeňujúcich návrhoch, napríklad pozmeňujúci návrh 56, že všetky investičné firmy by mali byť povinné mať zmluvu s poisťovňou. No a Osobne si myslím, že toto je veľmi zaujímavá myšlienka. Avšak to by z môjho hľadiska úplne zmenilo celý systém. Je to veľmi odvážna myšlienka. Ale možno, že, pani Beres, mohli by ste nám to vysvetliť trošku bližšie. No ja som za poistenie napríklad na zaručenie príspevkov, to by mohlo byť ako doplnok súčasného systému a malo byť zahodené na dobrovoľnom základe. Komisia, možno by sme to mohli navrhnúť, by mohla vypracovať dopadovú štúdiu a predložiť parlamentu správu o zavedení takéhoto dobrovoľného systému. Pani Bereš tiež chce mikropodniky, neziskové organizácie a miestne Eh, organizácie a miestne samozprávy eh, do eh, tohto systému a rozsah táto smernica by mala zahrniť všetky organizácie podľa MIFIDu. No a preto si myslím, že tieto pozmeňujúce návrhy sú zmenami už vyriešené. No a ďalej veľmi zaujímavá a náročná téma a to je otázka zaradenia využitia. Toho sa týka viacero pozmeňujúcich návrhov a to je veľmi veľká dôležitá otázka. Po druhé, úroveň kompenzácií. Ja si myslím, súhlasím s komisiou, že potrebujeme úplnú harmonizáciu na úrovni kompenzácií na vytvorenie jednotného trhu v záujme rovnakej ochrany na všetkých trhoch EÚ Poznáme, aké problémy sa objavili v minulosti. No a ja mám pocit, po preskúmaní pozmeňujúcich návrhov, že minimálne dnes je väčšina, že by sme mali zdvihnúť úroveň kompenzácií namiesto na 50 na 1000 eur. Komisia navrhuje až 100 000 eur. Pozmeňujúci návrh 81 pani Beres a 82 pána Klúdeho. Tie samozrejme podporujem. Po tretie, mechanizmus financovania a princípy komisia navrhuje financovanie ex ante. Naši britskí kolegovia Vicky Ford a, a vy, pani predsednička, navrhujete kombináciu eh, ex ante a ex post financovania. Kríza a prípad Phoenix v Nemecku ukázali, že vzniká potreba financovania ex ante a je isté náročné nájsť tú správnu rovnováhu medzi ex ante a ex I, I am of course open for, for this. A ex post. No a Vieme, aké sú diskusie na rade a na komisii. Náklady financovania budú musieť byť aj realizované investorom no a preto musia byť na odôvoditeľnej úrovni pre investorov. A myslím, že si musí treba uvedomiť, že to je veľmi náročné pre investorov aj pre zástupcov priemyslov pre priemysel. Ja som sa práve vrátil z Atén. Stretol som sa s viacerými ministrami a zástupcami priemyslu. Ako aj malých a stredných podnikov, oni majú obavy, že my uvalujeme ďalšie požiadavky na priemysel a obchod, čo bude ešte komplikovať riešenie krízy. Ja navrhujem 0,3 za vkladov členovia EPP Golík Salba sa návrhu 100 navrhuje, aby tieto návrhy znížili príspevok z 0,5 na 0,1 O tom sa tiež dá diskutovať myslím, jak som povedal, že je veľmi dôležité, aby sme našli tú správnu rovnováhu. Musíme vedieť, čo robíme, keď spúšťame takéto opatrenia. Po štvrté, mechanizmus požičiek. Navrhovaný mechanizmus a požičiek je mechanizmus solidarity medzi členskými štátmi a musí byť preto privítaný vo svojej podstate pani Béreše, si návrh 144, na, eh, vymazáva mechanizmus požičiek a zavádza nejaký fond požičiek, z ktorého sa budú môcť eh, členské krajiny požičiavať eh, finančné prostriedky. No a už o tom som hovoril, mohli by ste na to trochu bližšie vysvetliť. Návrh je, že každá poistenia prispieje 5% z platieb do Európskeho z európskeho financovania do Európskeho fondu. A musím povedať, že mm, to vo mne vzbudzuje trochu obavy, ako tento obrovský fond skončí, ako by fungoval. To skutočne neviem. Pán Salba, pozmeňujúci návrh 136, chce, aby členské štáty si po 10 rokoch požičiavali mm, vzájomne od seba ja navrhujem 5 rokov. A na záver by som chcel dodať, že ja podporujem viaceré pozmeňujúce návrhy na Gigelsa, napríklad 107 eh, a 108 a rovnako podporujem pozmeňujúce návrhy 158 pána Kamala. Mm, a na záver by som chcel do, dodať, že s podporou sekretariátu a výboru a e, pomocou mojich asistentov a kolegov a spolu s maďarským predsedníctvom a samozrejme aj komisiou sme sa snažili nájsť kompromis, do nasledujúcich týždňov. Niektorí z vás si myslia, že som alebo že neustále atakujem liberálov. Niekedy to tak môže byť, ale niekedy sa dokážem správať veľmi rozumne a akceptujem aj iné názory. Takže ja si nemyslím, že bude také zložité nejak vzájomne vychádzať alebo dohodnúť sa. Možno hlavný problém je, že nie sú v tomto výbore a nie sú na komisii, ale tie problémy sú niekde inde. Nechcem hovoriť konkrétne kde, ale myslím, že sa nám podarí vypracovať dobrú správu a dúfam, že získame veľkú podporu a práce vlastne už začali. V nadchádzajúcich dňoch vás budem kontaktovať. Dobre, ďakujem pekne. Pablo, chcem niečo povedať. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja ďakujem správodajcovi za jeho úvodné slova k rôznym častiam. a máte pravdu, vy ste veľmi rozumný človek. Nemusíme sa púšťať do nejakých rozsiahlých diskusí. Ja som... Ja prakticky súhlasím so spravodajcom a súhlasím aj s tým, že či to je zradím sic, rovnako dvojité riadenie máme smernicu pre usic a predpokladá sa ešte eh, jedna úprava, Keťa to v blízkej budúcnosti nebude, nebudú tieto záujmy od síce pokryté, ak nie, tak to budú, bude v tejto smernici. No a čo sa týka nejakého krytia a tých kompenzácií, tak súhlasíme so sumou 1000 eur. No a v prípade legislatívnych textov EÚ musia byť harmonizované kritéria, ktoré dnes ešte harmonizované nie sú. Na druhej strane sa nedá hovoriť ale nemôžeme žiadať a očakávať od rôznych členských krajín zníženie krytia. Takže do výšky 100 tisíc eur. Spravodajca to už povedal. A financovanie malo byť 0,1% krytých aktív. Myslím, že to je rozumné číslo a tieto nástroje sa budú využívať len za e, určitých podmienok a okolností. Takže preto myslím, že tento zásada dobrá teraz k lehotám. Myslím, že by bolo dobre zachovať návrh komisie 10 rokov na financovanie tohto systému. My chceme úroveň krytia zvýšiť a preto 10 rokov je dostatočná lehota. Čo sa týka medzinárodných úverov, tak návrh spravodajcov pokladám rovnako za správny, ale aj názor komisie je správny, ide správnym smerom. My teda súhlasíme a spravodajcovi, musím však súhlasiť so spravodajcom, hovorí to o 5% a úvery začne byť vyplacené až potom, keď 100% systémov bude financovaná, bude financovaných tak aby sa to neobjavili žiadni freeridery. No a mm, pre poslednú otázku sme predložili ešte jednu, jeden pozmeňujúci návrh a povedali sme, že potrebujeme zákonné garancie, aby tie nekryté platby mohli byť preplácané. No a k financovaniu turistických skupín chceli by sme, aby to bolo jasnejšie, o ktorú ktoré sklady sa dela, e, jedna, e, myslím teda tie konkrétne turistické skupiny, tí nemôžu dostávať žiadne vyrovnanie. V niektorých krajinách alebo regiónoch, ako napríklad v mojom, veľmi trpíme terorizmom. No, ďakujem pekne spravodajcovi aj všetkým kolegom. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo Pervánš. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem za to, že ste rešpektovali harmonogram našej práce tak, ako to bolo naplánované. Predtým, ako predložím alternatívny návrh, e, e, o ktorej spravodajca hovorí, že je to odvážny návrh, chcel by som uviesť kontext tohto textu. Je to jeden celok, v ktorom máme na jednej strane MIF, na druhej strane juzic o PCVM, tento text a potom text o predkladaní bankových záruk. A pokiaľ ide o legislatívu pre finančné trhy, sa snažíme neustále nájsť koherentnosť, sklbenie, ktoré rešpektuje rytmus každého textu, ale umožňuje zároveň e, premostiť jednotlivé časti textu. To je naozaj nočná mora pre zákonodárcu jeden z problémov v tomto texte je práve to, ako zharmonizovať e, zaručené objemy s textom o predkladaní záruk. A ďakujem spravodajcovi, pretože sme mali diskusiu pred tým, ako predložil návrh správy a on navrhol, aby sme na, aby sme zvýšili na 100 tisíc eur e, fond záruk. Podľa mňa to je výborný návrh, pretože nám umožní, aby sme sa nemuseli rozhodovať, e, kam by mali Európania vložiť svoje úspory, či to budú bankové vklady alebo investície na finančných trhoch. Takže ja ďakujem spravodajcovi, je to dobrý pokrok a ešte raz nám umožní e, posunúť sa vpred. Pokiaľ ide o text k PCVM, tak máme tu skutočný problém, pretože ak je investičný produkt pre úspory jednotlivcov v rámci EÚ, tak to sú práve o PCVM. A teraz e, máme vypracovať text, aby sme zaručili nie všetky investície, ale aby sme zabránili podvodom, Ehm, a podobne a vylúčime z toho OPCVM alebo to bude delegovaný akt potom. Ja si myslím, že tu je okno príležitosti, ktoré je až neuveriteľné, pretože niekedy nie je absurdné pokúsiť sa premýšľať a predložiť protinávrh tomu, čo navrhuje Európska komisie. Komisia nám navrhuje, aby sme implementovali systém ex ante, ktorý vadí našim britským kolegom aj iným kolegom. Pani Lulingovej sa tiež nepáči, a, a musíme počkať na UZIT predtým, ako sa rozhodneme. A dúfam, že komisia zmení svoj harmonogram k, k USIC, e, príde s návrhom v júli 2011. Prečo e, nevyužijeme toto obdobie do júla 2011, aby sme, aby sme preskúmali realizovateľnosť tohto návrhu, ktorý predkladám v rámci 27 e, pozmenujúcich návrhov, 27 je spojených s týmto alternatívnym návrhom a implementovali by sme systém poistenia. To znamená, že tí, ktorí ponúkajú verejnosti e, v rámci rozsahu pôsobnosti MIFS investičné produkty, a ktorí ktoré sú predmetom nejakých podvodov alebo to, čo je v rámci pôsobnosti smernici, tak e, by boli pokrytí e, poistením. Tieto peniaze by boli užitočné pre hospodárstvo a nemali by sme žiadne diskusie, ktoré teraz máme, či ex post alebo ex ante o solidarite medzi nástrojmi. Ak to bude poistenie, tak e, môžeme zaintegrovať Európsky fond poistenia ktorý eh, umožní eh, tieto veci zorganizovať. A pár slov k ostatným aspektom, o ktorých hovoril spravodajca, ale ja som pripravená samozrejme diskutovať na túto otázku a chápem, že je veľmi eh, rozdielná od návrhu komisie a potom, mus, potom mi povedia, že rada na tom pracujú a ja si myslím, že tento argument e, spojený s Juzic nie je priateľný. Otázka k rozsahu pôsobnosti. Tu spravodajca počúva otvorenie e, návrhu zaintegrovať otázku zlého poradenstva to existuje v Spojenom kráľovstve, nachádzame to aj v MIFS. Toto je návrh, ktorý by mal byť zapracovaný do smernice. A pokiaľ ide o otázku mikrosubjektov, ktorú som spomenula, teda mikrosubjekty, miestne orgány a e, neziskové organizácie, tak e, definícia MIF e, na nešťastie nemám explicitne text, teda títo operátori nie sú pokrytí. A zo skúseností, ktoré máme, keď vypukla kríza, vyplýva, že aspoň teda v mojej krajine, možno v iných krajinách e, situácia je menej zlá, ale v mojej krajine je veľa miestnych samozpráv, ktoré, ktoré mm, ktorých situácia sa veľmi zhoršila a ktorí potrebovali, aby e, predkladanie bankových záruk sa týkalo aj ich aby teda aj pre nich e, platili záruky voči nejakým podvodom alebo administratívnym chybám v investíciách, ktoré mohli urobiť. Pokiaľ ide o úroveň kompenzácií, sumy, ktoré by sa mali takýmto spôsobom vyberať, alebo poistné prémie, tu musíme zladiť veľa návrh, 5%, 3%, 1%, to treba ešte zladiť. Takže toľko niekoľko postrehov, pani predsedníčka. Mali by sme byť odvážni tu v parlamente a požiadať komisiu, aby pracovala seriózne. Táto vec trvá už dlho, veľa návrhov je v tom smere, aby vstúpila do platnosti o 10 rokov a že by bolo logickejšie, keby sme počkali na revíziu o PCVM. Um, takže toľko z mojej strany. Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne, Said. Well, your group is bigger. Skupina je väčšia, tak nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za to, že ste povedali, že naša skup- politická skupina je väčšia. Ale ako viete, niekedy na veľkosti nezáleží. Dobre, chcel by som sa poďakovať najprv spravodajcovi, ako aj tým spravodajcom za dojenú prácu. Myslím si, že diskusia sa vyvíja takým smerom, chceme dosiahnuť spoločne niečo. Myslím si, že je tu určitá obava, ktorá bola vyjadrená prostredníctvom celého Eh, z politického spektra. Chceme, aby teda ľudia sa mohli spoliehať na tieto produkty. A ja nesúhlasím niektorým pozmeňujúcim návrhom, ktoré boli predložené. A tu ide o otázku morálneho rizika, kde ide o to, aby sme zabezpečili to, že pozbudzujeme investorov, aby boli obozretní, aby si uvedomili, že musia prevziať zodpovednosť pri svojich iniciatívach, pre, in, pri investíciách. Preto podporujem tú myšlienku toho, že keď ide o nejak e, podvody alebo zlé uplatňovanie, že musí tam byť zodpovednosť. Dôležité je si povedať, aká je tá úroveň. Napríklad to môže byť o, môže tu ísť o skupinu investorov, ktorá sa snaží realizovať určitý model. Títo sú si vedomi, že investujú do fondov alebo do štátov, kde niektoré e, tieto fondy sa nebudú vyvíjať dobre a rozhodnú sa pre tú investíciu, preto, lebo očakávajú vyšší výnos. Zároveň musíme dbať na investorov, ktorí sú menej informovaní. Nechceme brániť tým investorom, ktorí rozumejú riziku a chcú ho podstúpiť. Potom ďalšia vec, ktorá mi je veľmi jasná, je transparentnosť. To sa týka aj parlamentu a preto som navrhol pozmeňujúci návrh, kde by malo byť vyjadrené to, že musí byť jasné, aké percento platí investor pre e, kompenzácia. Potom pani Bere spomínala istú vec, áno, tu hovoríme aj o poistení a myslím si, že je nutné zobrať tou myšlienkou, že tu musí byť určitá poistná schéma. Neviem, či by to malo byť e, povinné alebo nie. Potom sú tí freeridery. Dôležité je e, si povedať, čo chceme vybudovať, či to má byť nejaký veľký fond. Dôležité je to, aby sa peniaze využívali efektívnym spôsobom. V mnohých Eh, aspektoch vidím, že proste sa chceme ísť cestou poistenia, preto to boli aj moje návrhy, musíme vytvoriť určitú štruktúru a určitú štruktúru kompenzácií. Zároveň nám musí byť jasné to, že po každý krát, keď zvyšujeme náklady, to platia investori. Musíme to dobre vyvážiť, lebo sú tu prípady, kde investori chcú platiť tieto náklady. Ak by tam bola možná nejaká poistka, radi by využili túto možnosť. Mňa znepokojí ten náraz 20 tisíc na 100 tisíc eur pre investora, na investora. Pre investorov v Londýne tam to nie je žiaden problém, ale sú ľudia z malých, štátov, malých členských štátov, ktorí znepokojí to zvýšenie z 20 tisíc na 100 tisíc a e, obávajú sa tých vplyvov na finančný priemysel. Dobre, ja by som mal povedať, že menej kompenzácie pre Londýn, ale mne ide o to, aby sme tu mali dobre fungujúci trh, aby sme tu mali jasné princípy. A ja by som chcel, aby ten trh dobre fungoval. Chcel by som tam vidieť hospodárskú súťaž, chcel by som tam vidieť aj ma, malé finančné spoločnosti, ktoré budú súťažiť s Londýnom. Ja zdieľam ten názor v tom, že čo by tam mali zahrnuté a čo nie. Tu ide to USIC. Nemyslím si, že nemali sme sa e, to snadili riešiť prostredníctvom USIC. Musíme zabezpečiť to, aby tam neboli 2 až 3 krát e, riešené tie isté veci. Musíme spraviť revíziu USIC niekedy, možno tento rok. Dôležité je zobrať toto témou a riešiť tie obavy, ktoré boli spomenuté. Sú tam aj niektoré nadradené témy. A to sa týka prípadu Medov. No a aké sú tu vlastne e, ciele? Musia tu byť určité štruktúry, ale musím spraviť otázku, koľko financí máme do toho fondu? Spomínal som 0,5%, spravodajca hovorí 0,3%. Odkiaľ, tieto, odkiaľ pochádzajú tieto čísla? bude to 0,35% vrta, bude to menej ako 0,5%, viac ako 0,1%. Častokrát máme diskusie o takýchto dialogoch, že vlastne nesústredíme sa na tú samotnú materiu, na tú tému, ale riešime to tak zvláštne. A keď hovoríte s investormi, tak oni povedia, že to, vám povedia, že to číslo je príliš veľké. Nechcú, aby tie peniaze niekde boli, boli e, zmrazené. E, lepšie ich použiť na to, aby podporili naše ekonomiky a preto je dôležité stanoviť, aká je tá rozumná úroveň. Ja by som sa chcel teda poďakovať spravodajte, ako neviem spravodajcom sa zaujímavé myšlienky Chápem, že situácia je zložitá a myslím si, že musíme si to dobre premyslieť a už sa teším na spoluprácu so spravodajcom a teným spravodajcom. Ďakujem pekne, Sven. So, first, thanks a lot uh, to... Dobre, ďakujem pekne socialisticko-liberálnemu spravodajcovi, ako aj všetkým kolegom. Naše stretnutia boli vždy veľmi na vysokej úrovni a mm, panuje medzi nami všeobecná názorová zhoda. A všeobecne sa dá povedať áno hospodárskej súťaži, ale nie hospodárskej súťaži na základe dôvere investorov, ktorí nemôžu, ktorí nemôžu prijať informované rozhodnutia, nevedia, kedy sa stanú obeťou podvodu. No a preto je dobré mať takýto garančný systém. Otázka pre mňa, ktorú položila Pervanš. No, myslím, alebo pochybujem o tom, že by to bolo lacnejšie, alebo že by toto by bolo najlacnejšie riešenie. Ja nie som v tomto nejaký ideologický. Myslím, že je veľmi rozumné, že riešenie, ktoré si zvolíme, by malo byť pre investorov najlasnejšie. A vieme aj z iných oblastí povinného poistenia, že súkromný trh v týchto oblastiach nie je lacnejší ako nejaké kooperatívne riešenie. Nie som, teraz som preto trochu prekvapený, ale chcel by som o tom hovoriť na základe otázky, otázky aké je najlacnejšie riešenie pretože to sú peniaze, ktoré sú strhávané z platu alebo zo zisku, ktorý vytvárajú investori. Takže my nechceme nejaký, ehm, chceme to naj, najlacnejšie, najvýhodnejšie riešenie. A to ehm, na úrovni rôznych eh, aktorov, ktorí ehm, bojujú o investície sporiteľov. Takže ja súhlasím s pripomienkami ko úrovni a výške. To je otázka kalkulácia, nie nejakého politického obchodovania. No, čo sa týka aj USITu, tak to je pre mňa jedna z takých eh, nezodpovedaných otázok. Viete, že lobbying eh, v tejto oblasti sa venoval hlavne otázkam USITu, aby USITu. Nechcem opakovať opätovne všetky argumenty. Pre mňa je dôležité, aby prípady ako Medov aby v takýchto prípadoch bola zaručená nejaká ochrana. A je, musí byť jasné, že to riziko je pomerne nízke, pretože to je regulované, neregulovaná oblasť, ale nie je riziko nulové a preto spotrebiteľov treba chrániť. Ak získame podporu všetkých skupín, toto urobí, keď urobíme revíziu Jusitu, tak v poriadku, ale zatiaľ neviem presne, či tie skupiny, ktoré tu tak lobovali, aby usit bol vylúčený, a to nie v prospech spotrebiteľa, ale práve naopak, že budú mať šťastie v rámci Jusitu. No, neviem, rád by som požiadal kolegov o objasnenie, nie len pretože ste spokojní, že to pôjde do reformy Jusitu, ale potrebujeme riadnu záruku a garancie v rámci reformy Jusitu, ktorá bude chrániť spotrebiteľov. V každom prípade ďakujem za dobrú spoluprácu Ďakujem za to, že ste podporili niektoré z našich bodov, no a som presvedčený o tom, že sa nám podarí tento problém vyriešiť. No a myslím, že čo sa týka riešenia pervon, s, s tým poistením, myslím, že to treba vyriešiť v rámci diskusí medzi tieňovými spravodajcami a záujemcami. Ďakujem pekne. Jurgen? Ďakujem pekne. Ja však nemusím nič už dodať. Jean-Paul, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dve poznámky. Prvá z nich, myslím, že otázka poistenia si zasluhuje byť e, preskúmaná a nie ako e, vtip, ale ako zaujímavé riešenie, pretože, ako povedala pani Beres, to by umožnilo zachovať prostriedky v hospodárstve a nie neutralizovať ich a to by nemuselo byť drahé. A po druhé, o PCVM, myslím, že E, vždy je zlé sa ponáhľať, e, takže niekoľko mesiacov navyše by nemalo veľmi škodiť. Ten jedna agenda, ktorou sa zaoberám, má termín 2018, takže je to v prospech Európanov mať túto koherentnosť, aby sme nemali príliš veľké sekvencie v hospodárskych operáciách e, Myslím, že zavedenie logiky, koherentnosti e, je žiaduce a niekoľko mesiacov e, nejako nepoškodí ten výsledok. Bol by som rád, keby ten rytmus bol rýchlejší. Na nešťastie musím sa podriadiť realite a myslím si, že dva návrhy pani Beres by mali byť vážne, seriózne preskúmané a vzané do úvahy. Ďakujem pekne, Astrid. Ďakujem, pani predsednička. Bez toho, že by som išla do podrobností, by som chcela spomenúť v hrubých líniách pozmenujúce návrhy, ktoré som predložila v rámci tejto správy, o ktorých hovoril pani Schmidt, pretože som si myslela, že, nie, že to nie je neškodné. Zníženie príspevku fondov ex ante na 0,5 z 0,5 na 0,1 To, čo navrhujem, sa mi zdá byť príliš radikálne a podľa mňa to nie je nevyhnutné. Nezabúdajme, že hovoríme o v rámci tejto smernice o veľmi ojedinelých prípadoch a izolovaných prípadoch musíme samozrejme mať záručné fondy, a preplácanie sa urobí naozaj, kompenzáci- ku kompenzáciách dôjde iba v extrémnych prípadoch a ak by tu malo byť také, taký príspevok 0,5%, to nie je reálne. Musíme sa vážne zamyslieť nad touto, číslo, nad touto číslicou a znížiť ho. Nebratie do úvahy o PCVM v rámci uplatňovania smernice ktorú navrhuje spravodajca. To má môj absolútny súhlas. Pani Beres veľmi dobre to povedala. Viem, že s ňou nesúhlasím v tejto veci. Smernicu USIC 5 bude už čoskoro na programe a zodpovednosť depozitárnej banky si vyžaduje, aby sa to raz a navždy objasnilo. Tá vec nie je jednoduchá, ale je to nevyhnutný predpoklad pred tým, ako sa zamyslíme nad zapracovaním fondov do tejto smernice. Práca, ktorú dokončujeme, pani predsednička, môže byť užitočná jedine vtedy, keď zodpovednosť eh, tiež bude jasne definovaná na strane všetkých hráčov a všetky nepresnosti sa musia odstrániť. Potrebujeme koherentnosť. Pani Beres, ako povedal pán Gozes, je e, nevyhnutné a nutné počkať, pokiaľ ide o tie kompenzácie, na ktoré bude, bude mať právo investor. Toto sa mi zdá dôležité. Či potrebujeme úplne harmonizovať celú EÚ? Podľa mňa nie. Vytvorenie minimálneho Prahu sa mi zdá byť rozumnejšie. Ja som navrhla 50 tisíc, niektorí z mojich kolegov sú za 30 tisíc. Myslím, že o tom treba diskutovať. A na záver posledná pripomienka, ktorá sa týka prechodného obdobia, tak tu je jasné, že vytvorenie fondu ex ante nebude ľahké a rýchle. Pre mňa je jasné aj to, že obdobie, prechodné obdobie bude závisieť od požiadaviek, ktoré e, vyplynú na európskej úrovni. Čím väčšie budú, tým viac času musíme nechať finančnému sektoru. Ak chceme mať ľahký systém, tak by sme mohli žiadať e, rýchlejšie uplatnenie. To si musíme uvedomiť a chcela by som zopakovať to, čo povedal pán Gozesne. Nech žije logika a koherentnosť aj v tejto oblasti. Ďakujem vám. No, Dobre, teraz pán Fejo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria... Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Najskôr chcem poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za odvedenú prácu. Chcel by som sa vyjadriť k dvom alebo trom alebo štyrom bodom, ktoré sú pomerne konkrétne a už aj sa o nich hovorilo. Najskôr tomu poisteniu. Myslím, treba zvážiť následovné. Sú poistovacie mechanizmy, ktoré môže byť alternatívou v porovnaní so súčasnými štruktúrami odškodňovania investorov, pretože teraz sa nedá konštatovať, či poisťovne sú ochotné vziať na seba tú zodpovednosť a riziko. A ďalej je jasné, že celé krytie vkladov, zabezpečenie vkladov nemôže byť zaručený, zabezpečený normálnym fungovaním trhov. Teraz ešte k e, sume zabezpečeného vkladu. No, k tomu musím povedať jednu vec. Sú štúdie, podnikov, ktoré hovoria, že príslušné e, zaručené sumy dobre fungovali. Teraz sa hovorí o tom, že táto čiastka by mala byť navýšená. Kolega Kamal a Höckmark predložili príslušné návrhy. Tieto sú aj skutočne primerané pre hody, pre sumy, o ktorých sa tu hovorilo Ja myslím, že kolegyňa Lulingová tu už povedala, že e, systém financovania ex ante na navrhovanej úrovni má alternatívy a tým bude mať členský štát a možnosti stanoviť e, konkrétne sumy pre financovanie a aj zohľadní príslušné okolnosti vo vlastnej krajine. A teraz k obdobiu prechodu. Dôležité je, aby existoval nejaký prechodný systém, ktorý bude tak dlhodo- dlhodobejší. No a aby aj krajiny, v ktorých je teraz systém ex post, mali možnosť využiť toto prechodné obdobie 10 rokov. No a posledná vec k rozsahu pôsobnosti ja súhlasím s kolegyňou Béreš, že to treba prispôsobiť, prispôsobiť sumám a potrebujeme zabezpečiť investorov z krajín Európskej únie. No a na záver, keď kolegovia, ktorí sa zaoberajú touto témou, môžu sa na mňa spolahnúť, že, ich, e, že im poskytnem príslušnú podporu. Ďakujem pekne. A to je, to je za poslancov všetko. Ole, chcel by si vypočuť ešte názor komisie. Takže by som dala slovo komisii. Maria Fabregaš. Um, Ďakujem pekne, pani predsednička, poviem to stručne. Rada by som e, upozornila na 5 prvkov. Prvý sa týka rozsahu. Komisia, pre komisiu veľmi dôležité, udržať široký rozsah pôsobnosti. Komisia bude podporovať návrh USIK 5, aj keď nie je tu žiadny dôvod na vymazanie kompenzácie investorov, vzhľadom na že nové návrhy, ktoré regulujú vklady a správcov prídu neskôr. No a e, čo sa týka e, presného, presnej úrovni e, cieľovej, cieľového financovania, no dohodli sme sa, že niečo nebolo dostatočné a preto tento systém bude musieť byť menej nákladný, aby sme znížili túto úroveň. Avšak tá redukcia nemôže vyprázdniť systém. My tu budujeme štruktúru, harmonizovaný systém, na dobre financované systémy kompenzácie pre investorov a preto ten systém musí mať obsah a redukcia nemôže byť až veľmi nízka. No, čo sa týka systému poistenia alebo zabezpečenia, tak ako už bolo povedané, myslíme, že by to bolo úplný posun fungovania systémov zabezpečenia vkladov investorov. Vo februári e, služby komisie predložili neoficiálny dokument. Dostala ho aj rada, aj spravodajca. A my sme zaradili do neho pár elementov poisťovníckých spoločností, aby sme predišli tomu, že do systému bude napumpovaný príliš, príliš veľká hotovosť. No a preto myslíme, že bude spôsob, ako zaviesť niektoré prvky poistenia, no ale úplná zmena si vyžaduje ďalšie analýzy. No a tak, ako povedal spravodajca, možno bude potrebné vypracovať dopadovú štúdiu, ale komisia to nemôže urobiť, pretože nenavrhla túto vec. Ďalej otázka krytia investorov. Ako viete, tak revízia MIFIDu, ehm, revíziu MIFIDu komisia predloží do leta alebo počas leta. No a zistíš niektorých investorov, z investorov, ktorí sú teraz na zozname a profesionálnych investorov, budú musieť byť z neho vyškrtnutí. V dnešných dňoch v tom návrhu, ktorý sme predložili, tak harmonizujeme, približujeme harmonizujeme definíciu profesionálneho investora s MIFIDom a preto to treba urobiť horizontálne. No a piatý element, rád by som povedala, že sa tu hovorili o otázke pokrytia advice, no a teraz len v jednom štáte sa to kryje. Návrh komisie umožňuje tomuto mechanizmu, aby ostal zachovaný, ale myslíme, že s ohľadom na to, že e, v každom štáte je iná trho, situácia na trhu, nemusí to byť v rámci celej EÚ. Ďakujem pekne. Yeah, thank you. Okay. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne. Ule? Pervanš, aha, nemôžem odolať. Znamená to teda, že je dôležitejšie, dôležitejšie mať mechanizmus, ktorý nie je drahý, ako mať dobrú ochranu investorov voči nesprávnemu poradenstvu zo strany predajcov zlých produktov. To je skutočne logika, ktorú nedokážem podporiť. Ule, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne všetkým kolegyňam, kolegom. Myslím si, že sú tu isté veci, ktorými sa musíme zaoberať a musíme hľadať jasné odpovede. Z hľadiska princípu nemám nič proti tomu, aby sa zaviedli tieto USIC do smernice. Vôbec nie. Viem na základe informácií, ktoré mám, aj keď možno to nie je pre všetkých z vás relevantné, nie je žiaden členský štát, ktorý by to skutočne chcel. Nie, nie je žiaden takýto štát. A je to tak, že hovoria, že by sa to malo riešiť lepším spôsobom. Ale môj hlavný argument na to, prečo trošku váham, je, že jediný, jediné číslo, ktoré som mal k dispozícii, bolo, že predstavil 27 miliónov eur, čo je pre mňa podľa môjho názoru veľká finančná suma. A keď komisia povie, že to nie je relevantné, ako by povedal Sven, že to spôsobili tí zlí, áno, že to teda ten priemysel, ktorý to spôsobil, Sven, neboj sa, to bol taký vtip. A ja viem, že komisár, príslušný komisár sa to snaží riešiť, ja som sa s ním stretol a povedal mi to. A on má samozrejme na to veľmi dobré dôvody. A chce, aby sme ho podporili. No a podľa mňa on alebo komisia musí, musia prísť s dobrou odpovedou, ktorá sa týka nákladov lebo ako som vlastne povedal viacejkrát na tomto výbore, nemyslím si, že význam novej legislatívy, nových návrhov, e, proste nedáva to zmysel, keď nevieme nič o tom, ako funguje trh. A komisár mi teraz povedal, a pevne verím, že je to možné tu potvrdiť, že komisia sa snaží vykonať komplexnú štúdiu ohľadne tých návrhov, zaberajú sa tým, ako sa to dotkne financovania, ako to ovplyvní celé to fungovanie, celý systém, celé financovanie sektoru. A ak toto môžeme objasniť ešte pred hlasovaním, čo z môjho hľadiska nie je problém, mohlo by to určite dobre. Dobre, a teraz tá to poistenie, tá poistná štruktúru. Ako som povedal, je to vec, ktorú si môžeme pozrieť, ale musíte uznať, stená kolegyňa, že prísť s úplne novým systémom a že takto to má riešiť, toto asi nie je možné. Nechcem, aby sme boli kritizovaní za to, že sa nesnažíme vykonať všetko, čo je v našich silách. že Nechceme mať takú legislatívu, ktorá bola pochopiteľná pre každého, ktorá bola realizovateľná. Myslím si, že v tejto fáze by bolo zložité postupovať iným spôsobom. Preto si myslím, že musíme najprv mať ďalšie štúdie o tom, aby sme vedeli, ako to bude presne fungovať. No a čo sa týka chybného poradenstva, Nie som presvedčený. Myslím si, že aj keď sú tam isté problémy s tým, že investori, ako napríklad aj ja, máme istú mieru zodpovednosti, nemyslím si, že by sme mali tam zaviesť takýto nástroj. Vy si myslíte, že by sme mali aplikovať v Európe o všetkosti britský systém? Nemám isté pochybnosti. uh, uh different uh, Spomínali ste rozdielne veci, ktoré podľa môjho názoru spadajú pod MIFID. Ale všetko dobre uvidíme neskôr. Myslím si, že som zareagoval na to, čo povedal pán Salba. Shodli sme sa viac menej aj pani Beres, teraz pán Kamal. Ak by som bol rozhodcom, čo samozrejme nie som, nemali by ste žltú kartu, ale dostali by ste červenú kartu, že ja a socialista, ja nemám nič proti socialistickým kolegom, ale myslím si, že toto je určitá úrážka, ktorá by sa mala riešiť na predsedníctve. Á, nebojte, to bol, to bol tiež vtip. Transparentnosť, myslím si, že to je dobrý prístup. Získať viac údajov, myslím si, že to je dobré, tak ako sa to navrhli. Ako som povedal, čo sa týka tej poistnej štruktúry, myslím si, že je to prospešné, nápomocné, ale nestačí to. No a teraz Sven lobizmus. Používaš toto slovo? Skutočne chceš tam použiť? Je to zlé? Nie. Lebo používa sa to v takých súvislostiach, stále sa hovorí, že lobizmus, lobizmus je zlý. No a ako povedal kolega Gozes, ak ide o dobré návrhy, ktoré navrhnú, prečo by sme ich nemohli predložiť? Musíme mať stále iba ako keby vlastné, tváriť sa, že, sme, že všetky návrhy sú naše a sme experti na všetko. No mám isté pochybnosti a podľa mňa takto nezabezpečíme kvalitnejšiu legislatívu pre Európu. No, pán Klúte, vy ste súhlasili, výborne, pevne verím, že súhlasíte s pánom Kamalom, pán Gozes, už som spomínal niektoré veci, no a pani Luling, ja podporujem plnú harmonizáciu. Myslím si, že to je postup, ako sme mali ísť. Špecificky, čo sa týka takéhoto typu ochrany spotrebiteľov. Skutočne si to myslím. A potom, čo povedal pán Feo, to pokrýva asi to, čo som už spomenul. No a teraz komisia, ďakujem pekne. Myslím si, to, čo ste povedali, objasnil niektoré otázky a dovolte, aby som na záver povedal, že už tu máme pár pozmeňujúcich návrhov. Dostanete ich, môžete si ich preštudovať. Mojím cieľom je, aby som získal skoro každého, ale tých USIC a tých 130 tisíc, no to je veľmi zložité. A respektíve 100 tisíc. Prečo ja spomínam tú sumu 100 tisíc? Myslím si, že nemali sme znižovať tú ochranu pre niektoré subjekty. Ale to je aj otázka náradu samozrejme. Myslím si, že to je dosť relevantné. No a USIC, to som už vlastne okomentoval. No ale, kolegyne, kolegovia, som pevne presvedčený, že nakoniec získame dobrý návrh a že to bude taký pololiberálny návrh. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Trošku sme prekročili stanovený rámec, ale Ule sa samozrejme musel obhajovať v súvislosti s týmito obvineniami. Neviem, či tí, ktorí nás počúvajú na internete, pochopia, že tu išlo o viaceré vtipy, aj súvisí s tým, čo povedal Said, ďalší. Hlasovanie sa uskutoční, aspoň teoreticky, 13. apríla, pričom na plnárko by sa to malo stať v júne, to je súčasný plán, časový plán, ďakujem pekne. A teraz môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu. Je to záverečný bod nášho programu, a to je balík hospodárskeho riadenia. Je to taký, taký 6 balík, by sa dalo povedať. Viem, že spravodajcovia viedli viac rozhod- e, diskusia. Toto je prvá príležitosť na posúdenie pozmeňujúcich návrhov a som si vedomá toho, že aj keď je pomerne neskoro, boli predložené pozmeňujúce návrhy a dôležité sa k tomu vyjadriť, preto by som poprosila správodajcov, aby boli veľmi struční, aby neprekročili rámec 5 minút. Takže najprv vy, Korin. Ďakujem pekne. Poprosím vás, pani predsednička, ak prekročím 5 minút, tak ma kľudne vypnite. Bolo tu predložených dosť veľa pozmeňujúcich návrhov. Samozrejme, musím sa snažiť dokomenovať, ale chcela by som povedať, že skutočne ocenujem spoluprácu s kolegami. Mali sme blízku spoluprácu s tieňovými spravodajcami a spravodajcami aj, aj bežnými členmi. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, poprosím vás, obráte sa na mňa. Ja by som chcela viesť otvorený dialog s vami aj mimo oficiálnych zasadaní. Je to snaha o vyváženie. Chceme získať širokú podporu pre celý balík v parlamente. A čo sa týka mňa, som odhodlaná a mám dobrý dojem, pevne verím, že sa to podarí dosiahnuť môže to byť zložitejšie ako ten balík o dohľade, alebo tie veci, ktoré my sa zaoberáme, je to nielen o silnejšiu európsku koordináciu, nie je to o silnejšiu úlohu pre Európsku komisiu, ale sú tu aj výzvy, respektíve je tu o diskusie v rámci politických skupín v parlamente, kde samozrejme iné aspekty sú pre nich dôležité, ináč sa pozerajú na tento balík. Čo sa týka mojej správy, tak tu ide o vyváženie paktu rastu a stability. Boli tu predložené pozmeňujúce návrhy, kde sa požadovala vyššia flexibilita, čo sa týka uplatňovania tých 3, 3% a 60%, kde išlo aj o vytvorenie investičných cieľov, ktoré umožnia prekročiť 3%, na druhej strane pozmeňujúce návrhy, ktoré by limitovali manevrovací priestor, ktorý tam je v súčasnosti a bola tu ambícia mať prísnejšie číselné pravidlá. Chcela by som sa zamerať na fiskálnu stabilitu, čo je základný predpoklad rastu. Potom je tam určitý manevrovací priestor v súvislosti so štrukturálnymi e, reformami, ktoré majú dlhodobý vplyv na rozpočty z pozemného hľadiska takto môžeme potom podporiť výsledky alebo dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti rastu a, a zamestnanosti. No a čo sa týka mm, prísnej fiskálnej politiky, čo niektorí kolegovia chceli vyčiarknúť, ja som, zaved, ja som tam navrhla také neutrálnejšie označenie, kde ide o serendobé rozpočtové ciele, potom ako referenciu použiť štruktúrálnu rovnováhu, ste tu o to, aby sa prispôsobili viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú cyklického charakteru. Je tu o štruktúrálny balans, e, štruktúrálna rovnováha, keď sa o to opierame, tak to musíme zohľadniť. Čo sa týka strednodobých rozpočtových cieľov, chcela by som spomenúť pozmeňujúce návrh, ktorý predložil Udo Bulman a niektorí viacerí, kde ide o zavedenie investičných cieľov. Na tu vzniká skutočný problém. Tak ako ja som to pochopila, ja to považujem ako zavedenie e, tzv. zlatého pravidla, o ktorom sa diskutovalo v súvislosti s Maastrickou dohodou, keď sa teda schvalovala. Svojho času sa to zamietlo. Tu ide o to, že členský štát by mohol mať dodatočné investičné ciele, ktoré prekročia rámec 3%. Ak by sme išli touto cestou, tak myslím si, že ohrozili by sme dôveru finančných trhov. No a konec koncov predseda ECB Triše sa k tomu včera jasne vyjadrila a označil to za nebezpečné. To neznačí, že spolu s kolegami sa nechcem zamýšľať nad tým, ako by sme chceli lepšie riešiť to, ako, ako dosiahnuť, aby stratégia EÚ 2020 nielen zvýšila konkurencieschopnosť, ale aj ako môžeme podporiť sociálnu súdržnosť a sociálnu inklúziu a ako chceme posilniť zamestnanosť v členských štátoch. To sú veci, ktorými sa musíme zaoberať. V smernici je už vlastne dočasná odchýlka tejto súvislosti a ja sa už teším na to, že sa môžeme na to zamerať, môžeme to lepšie objasniť a môžeme to upraviť aspoň čas, z časti s tými, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy. No a vidím, že som prekročila stanovený čas. Čo sa týka toho semestra národných reformných plánov, tu sú dôležité návrhy, dôležité riešiť, aby sme mali komplexný prístup Ďalej som chcela hovoriť o hlasovaní kvalifikovanou väčšinou v súvislosti so smernicou a potom ide aj o ďalšiu vec. Sú to kolegovia, ktorí sa chcú zamerať na, na expanziu. Ja by som to chcela formulovať skôr tak neutrálnejšie, ide o rozpočtové reformy a nie len krátne rozpočtov. Je mi ľúto, že, som ne, že vám nemôžem už v tejto súvislosti povedať viac. Ďakujem pekne. Dobre, bude možno ešte čas na záver a myslím si, že musíme sa snažiť spraviť všetko, preto sme dodržali stanovený rámec. A teraz má slovo Diego. Ďakujem pekne, pani predsednička. V mojej správe ktorá sa týka opravných postupov. E, viac ako, bolo predložených viac ako 300 pozmenujúcich návrhov. K jednotlivým článkom budem mať aspoň 15 kompromisných pozmenujúcich návrhov a to bude, bude ich veľa aj v úvodných ustanoveniach. Ale je 5 bodov, ktoré sú najcitlivejších a najzložitejších e, v celom e, tomto projekte a spomením ich ako prvé. Najskôr e, tempo znižovania dlhu. A objem, o, ktorých sa dlh, o ktorý sa dlh zníži, pretože sú tam veľmi rôzne návrhy. Kolegovia z ALDE si myslia, že by sme nemali mať dvacatinu, ale desatinu, pokiaľ ide o zníženie a nechcú, aby sa to urobilo za 13, ale za dva roky. A potom máme kolegov zo so socialistov, zo strany socialistov a demokratov, ktorí chcú dvacatinu za 13 rokov. Je tu tiež možnosť e, výnimiek z pravidel v prípade, že nový dlh sa bude e, kanalizovať prostredníctvom verejných investícií. To vedie k ďalším prvkom. Ja mám návrh, aby sme mali určitý priemer, e, pokiaľ ide o objem zníženia. A to je jedna z tém, kde sa pokúsim, pokiaľ to len bude možné, o kompromis. Ale je celkom možné, že budeme musieť e, využiť demokratické riešenie a hlasovať o tom. Po druhé, percento produktov, pokiaľ ide o výnimky, Pokiaľ 0,03, to sú tie najnižšie návrhy. A ďalší extrém je 0,04 ako stropu, dokonca až do výšky 1 vo výnimočných okolnostiach. ročná suma znižovania deficitu, kde, sa, kde beží postup pri presiahnutí rozpočtu. Komisia má návrh minima 0,5%, ale e, kolegovia majú svoje vlastné alternatívy, 1% zníženie. Ďalší kolegovia 2%. Toto všetko sa týka čísel, pani predsednička. Tieto diskusie sú ťažké, pretože um, nie je to proces, eh, kde by sme mohli ľahko dospieť eh, k výsledku, preto je ťažko dospieť ku kompromisu. Štvrtá a zásadná téma, kde sa kolegovia eh, nezhodujú vo svojich návrhoch, sa týka relevantných faktorov, faktorov ktoré musia byť zahrnuté v správe komisie, kde dôjde k otvoreniu postupu pri príliš vysokom deficite a či tu budú umožnené výnimky vo verejných investíciách a kvalita verejných investícií by sa mala brať do úvahy. Myslím si, že je tu veľká miera súhlasu v tejto diskusii, pokiaľ ide o komunitárnu metódu a mm, tieto veci. V týchto veciach sa zhodujeme. Najskôr pozitívny spôsob, akým spravodajca pravodajcovia sa zhodli, že by sme mali zefektívniť Európu 2020 alebo pakt o konkurencieschopnosti alebo mm, tá výzva, ktorá je pred nami, či sa budeme držať návrhov zo septembra alebo budeme ambicioznejší a zapracujeme do balíka mnohé z veci, o ktorých hovoria naši občania. Samozrejme, môžeme o tom hovoriť neskôr, pani predsednička. Ďakujem pekne. A teraz Elisa. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po anglicky, aby to bolo rýchlejšie. Budem hovoriť o piatich témach. Myslím, že k makroekonomickým nerovnováhám Prvá vec sa týka potreby objasnenia toho, čo máme na mysli pod nerovnováhou a ja som pripravená na kompromis, aby sme sa priblížili k tomu, čo navrhli kolegovia, pretože podľa mňa e, sú tieto mm, návrhy správne. Moja druhá téma sa týka makroekonomických nerovnovách a ukazovateľov samotných. Tu máme niekoľko, teda niektorí kolegovia chcú, aby sa parlament nevyjadroval v tejto veci, ale postupne, ako vidíme, niektoré z premenných, ktoré by mohli byť a mali by byť eh, zahrnuté eh, do mm, medzivládnej dohody a mali by byť presunuté do paktu pre Európu alebo paktu o konkurencieschopnosti Európy. E, žiadajú, aby tieto prvky boli zapracované v komunitárnej metóde a v právnom základe. E, tu je e, dôvod, takže ja som to pochopila tak, že zo strany pána Trišeta a zo strany komisie zazneli hlasy, že by sme mali pracovať na tejto téme v rámci nášho balíka. Takže ja dúfam, že dosiahneme konsenzus tým, že um, využijeme argumenty, ktoré boli prezentované a zavedieme sem niektoré prvky, ktoré uh, Eh, rozširujú to nominálne chápanie situácie v rozličných krajinách. Tretia téma sa týka škály ukazovateľov a tu máme za úlohu zabezpečiť rovnováhu medzi tými kolegami, ktorí chcú zapracovať veľký počet ukazovateľov pokrývajúcich všetky možné e, situácie a druhou stranou, keď je tu škála indikátorov, ktoré, ukazovateľov, ktorá je zvládnutelná a tým mám na mysli 10 alebo 12 ukazovateľov, čo by bolo dostatočne široké, aby sme sa e, dostali e, z toho úvodného, mm, z tej úvodnej veľmi úzkej krátkodobej škály. Takže dúfam, že sa mi podarí sem mm, zaviesť tú správnu škálu ukazovateľov, že to bude pružné, preto aby sme obsiahli um, všetky alternatívy, ale zároveň dostatočne široké, aby to odzrkadlilo situáciu v oblasti zamestnanosti, skutočného hospodárstva, konkurencieschopnosti a ostatné aspekty e, skombinované a by tu bolo pochopenie situácie v rozličných krajinách. E, štvrtá téma sa týka úloha, úlohy konvergenčných tabuliek. Tieto by sa mali považovať za sériu ukazovateľov, ktoré sa budú, uh, ktoré budú vyžadovať hlbšiu analýzu zo strany komisie spolu s ECB. Takže tu budú odporúčania, balík zmien, ktoré mm, by mala krajina zrealizovať. Toto pochopenie hodnotiacej tabuľky eh, je automatickým spúšťačom ehm, predbežných eh, postupov a zhoduje sa s opisom, ktorý poskytla komisia dnes ráno. To bolo eh, veľmi dôležité a komisia opisuje tieto nové ukazovatele a tieto nové tento nový rozmer makroekonomických nerovnováh. Toto je veľmi komplexné, veľmi citlivé a podrobné vymenovanie e, tých ukazovateľov a je to oveľa ťažšie, ale oveľa plodnejšie ako len samotné pochopenie nominálnych ukazovateľov musíme vyriešiť túto symetriu, hoci by sa to dalo vysvetľovať odlišnými spôsobmi, keď máme prebytok a keď máme deficit. A na záver, e, majúc na zreteli zložitosť tejto, týchto nových tém a tú skutočnosť, že my všetci sa učíme pochopiť e, Učíme sa robiť odporúčania. Ja by som sa zasadila za to, že by sme mali ísť cestou veľmi silných sankcií. Myslím si, že je lepšie mať. Eh, ja teda podporujem stanovisko komisie. Pracovali sme veľmi úzko s Karlom Aglundom, ktorý je poverený týmto témou sankcií. Ja si teda nemyslím, že by sme v takejto ťažkej a zložitej téme, kde ťažkosti sú aj na strane komisie, um, robiť silné odporúčania pre, um, pre trh práce, pre rozvoj a výskum. Mali by sme byť teda opatrní, aby sme nešli nad rámec limitov, pokiaľ ide o pokuty a automatickosť pokut. Mali by sme sa si teda nechať čas, aby sme zistili, ako to bude fungovať. A ja by som bola veľmi opatrná v sankčných mechanizmoch a chcem poďakovať kolegom, ktorí prispeli k tejto správe a pracujem naozaj intenzívne, aby sme dosiahli kompromisy medzi jednotlivými kolegami. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz, a teraz prejdeme a dám slovo Silvii. Nech sa páči. Pekne, Sharon. Najskôr chcem poďakovať všetkým kolegom. Ja mám skoro 250 pozmeňujúcich návrhov k tomuto textu. Je to veľká kolektívna práca a musíte si uvedomiť aj ten kontext, v ktorom pracujeme, sa stále vyvíja vzhľadom na rozličné stretnutia Európskej rady, predstaviteľov Európskej eurozóny a mm, tento text pre mňa vyplýva z trestného práva. Sú to sankcie, nie je veľmi príťažlivá téma a na túto tému by som povedala, že komunitárna metóda je dobrá a že komisia nám navrhuje niečo vyvážené, pretože pozmenujúce návrhy, ako povedala predrečnícka, sú, sú obmedzujúce, preto ja by som uh, bola skôr za to, čo navrhuje komisia. Bola tu snaha o tvorivosť. Ďakujem pánovi Lambertovi za to, že sa snažil navrhnúť e, e, nejaký, niečo ako také, také, také povolenie. Mám pocit, že všetci spravodajcovia sa musia rozhodnúť, či budeme pripravení do leta, ako to žiada rada, vzhľadom na to, že je tu balík, o ktorom sa rokovalo. V takomto prípade je ťažké toto implementovať. Na druhej strane mám mm, pokušenie požiadať komisiu, aby to preskúmala hĺbšie, pretože nemáme systém sankcií, ktorý by bol uspokojivý. Zostávame na úrovni základov, e, teda veľmi silných sankcií a dúfam, že práca Korin povedie k tomu, že sa vyhneme k sankcii, sankciám, ale ak sa dostaneme k sankciám, tam, tak, tak ten systém bude e, veľmi nepružný. Ďalší aspekt, kde bola tvorivosť, boli eurodlhopisy a mám, ešte som neprešla kompromisné pozmenujúci návrh, pretože minulý týždeň sme mali seminár a pán Vajceger a pán Delpla hovorili o červených a modrých e, dlhopisoch myslím, že by sme mohli zhrnúť stanovisko týchto ekonómov ako a ďakujem komisariátu za prácu, ktorý urobili, urobili experti v tejto oblasti. Takže je tu relatívna konvergencia medzi ekonomickou užitočnosťou a globálnou úlohou EHRA, aby sa vytvorili nástroje, umožnili máte lepšiu, lepšie podmienky likvidity a tiež je tu zhoda, pokiaľ ide o právne prekážky. Čiže vieme si predstaviť, čo je želateľné a čo je možné. Ja som hovorila s kolegami, aby sme zistili, čo sa deje vo Fínsku a v iných krajinách. Veľmi rešpektujem diskusie e, o vnútorne politickej, politicky ťažkej situácii v týchto oblastiach a Um, chcela by som povedať, že je veľmi dôležité, aby všetci z nás, aby sme sa všetci správali ako poslanci Európskej únie ako celku. Teda musíme počúvať voličov, ale musíme brať do úvahy obmedzenia a prekážky, ktoré sú tu pre ostatných. Musíme obmedziť e, túto rozdielnosť e, sever proti juhu. Musíme možno za pomoci komisie dospieť k niečomu, a včera som to povedala pánovi Trišetovi, nesmieme sa vzdať e, tohto cieľa, pretože to nie je možné. Nemali by sme euro, ak by si tí, ktorí keď ho zakladali, povedali, že to nie je možné. Musíme teda pokračovať e, v tej práci medzi tým, čo je možné a čo je želateľné. Tieňoví spravodajci pracovali veľmi intenzívne. Mám, uvedomujem si tie ťažkosti. Aj v mojej krajine ľudia tomu nie sú naklonení. Musíme sem ale zapracovať tie strednodobé prvky, ktoré sú potrebné. Samozrejme, budeme spolupracovať a ďakujem sekretariátu aj kolegom, pretože pracujeme e, v dobrej atmosfére a táto práca je naozaj veľmi ťažká. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj za to, že ste udržali eh, tých 5 minút. No a ďalší dostal slovo Karl Halund. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa, pani predsednička, ja sa budem snažiť eh, odbaviť to za menej ako 5 minút. Ďakujem pekne za pozmeňujúce návrhy. Väčšina z nich je veľmi konštruktívnych. A No a hovorili sme tu o e, mechanizme náhrad. No a poprvé, aby som chcel hovoriť niečo k pokutám o výškach a pokút, e, ich úrovni. Tým sa mnohí kolegovia zaoberali a to je rozvoj, ktorý je pochopiteľný, avšak nie veľmi želateľný, keď sa niekto, keď niekto hovorí, niekto povie 0,4, niekto povie 0,2, niekto povie niečo medzi tým. No ja som, ja som presvedčený o tom, že to je najrozumnejší postup. S komisiou sme sa hovorili, že aký by bol naj, naj, najrozumnejší prístup. Dobre. No a zdá sa, že je tu základ na dohodu ďalej rozhodovací proces o tom, ako nájsť kompromisy. To sa dostávame k otázke mnohých ďalších správ kvalifikovaná väčšina voči hlasovaniu kvalifikovanej väčšine, hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, čo má právne dopady, samozrejme rada, rade sa to nepáči. No a ďalšie kreatívne myšlienky sú tu od kolegov, ktorí navrhujú dokonca, aby komisia rozhodla a rada by sa nejak obišla, čo je pomerne drsná, ale zaujímavá myšlienka. No a ďalšia vec, ktorá je zastúpená v pozmeňujúcich návrhoch, je alokácia fondov. No. Otázka je teda, kam to uložiť. No a teraz zdá sa, že sme sa dohodli, že to bude IF SF a v budúcnosti v stálom fonde pre stabilitu Gréci boli veľmi inovatívni. A oni hovorili o Európskej investičnej banke a zase, že v tom boli osamotení, takže neviem, či sa nejak dohodneme. na tom novom mechanizme, na ktorom sa včera, o ktorom sa včera diskutovalo na ECOFINE je to riešenie, ktoré nezahrania spoločenstvo nejakým veľmi dobrým spôsobom. A ďalšia vec je mimoriadný prípad pokud za manipuláciu údajov, to je z niektorých členských štátov, ktoré to robili, no a zdá sa, že je tu široká dohoda o tom, že tieto krajiny treba veľmi postihovať. Otázka samozrejme ďalej je, ako definovať to, že niekto zmanipuloval údaje? Je tu nejaká existuje nejaká objektívny spôsob, ako to zhodnotiť. Takže to je pomerne veľká výzva. Ďalšie otázky, ktoré tu e, vyvstali o ktorých by sa malo hovoriť, je otázka toho, čo sú výnimočné hospodárske, hospodárske okolnosti. Ďalej otázka prírodzeného vlastníctva no a úloha Európskeho parlamentu. To platí pre všetky, všetky správy. Ako čo najlepšie zapojiť Európsky parlament do procesu z dôvodov transparentnosti, ale aj kvôli rozhodovaniu. Takže tu máme dôležitú úlohu. No a ďalej je tu otázka, treba zaistiť, aby sme pracovali veľmi koherentne, pretože väčšina časti môjho legislatívneho textu závisí od znenia ostatných dokumentov. Tak preto treba zaistiť, aby boli zharmonizované. Dobre. Ale v tomto bude som veľmi spokojný s konštruktívnou atmosférou. Toto je v stručnosti súčasný stav a dúfam, že sa nám podarí nájsť dohodu. Samozrejme, Niektorí navrhujú vymazať alebo zamietnúť celú legislatívu v tejto oblasti. A neviem, ako sa nám podarí nájsť kompromisy, ak toto bude východisko, ale dúfam, že sa nám podarí dohodnúť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, Karol. No a na záver Vicky Ford. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia, za to, že ste ma, za to, že som ostala pota, hranico 200 pozmeňujúcich návrhov. Predložila som zoznam kompromisov, ktorý dostali tieňoví spravodajcovia a možno by ich mali dostať všetci členovia výboru. A kompromisy sa sústredujú na účtovné normy, na rovnováhu medzi ehm, výkazmi na základe hotovosti a viacej rigoróznymi. Naše kompromisy sú na základe, ehm, na základe dokumentov komisie, ktorá žiada o mesačné mesačné výkazy pre isté inštitúcie a ak Astrid, Astrid, ak by ste nám mohli vysvetliť, čo myslíte pozmeňujúce návrhom 125, to by mi veľmi pomohlo. A čo sa týka prognóz, a no tak je tam otázka, kto bude nezodpovednosť za prognozy alebo predpovede. A aký je vzťah medzi členskými štátmi, predpovediami členských štátov a komisie. Komisia sa chce vypracovať prognozy, ktorý pre všetkých 27 členských štátov. Takže ja som vypracovala kompromisy, ktorí by umožnili nejakú predbežnú dohodu niektorých štátov. No a ďalej prognózy audit, tam sme urobili pozmeňujúci návrh a kompromis na opretovne je dôležité, aby nezávislý orgán, orgán zohľava úlohu taká pri vypracovaní predpovedí a fiskálnej rade a jej úlohe a to znenie fiskálna rada už nie je viac v znení dokumentu rady, aj keď mnohí moji kolegovia a hlavne z eurozóny, žiadali, aby to bolo povinné. Takže, ale aj tu som si istá, že nájdeme nejaký kompromis. Konsenzus o potrebe e, národných numerických fiskálnych pravidel v súlade s paktom rastu a stability Vo všeobecnosti sa zdá, že všeobecná dohoda o silnej dohode, ktorá podporí pakt rastu a stability a ktorá zaistuje, aby informácie pre prognostiku, predpovede boli spolahlivé a s nezávislým dohľadom. A to je veľmi dôležité, pretože ak bude prevencia silná, tak dúfam, že už nikdy nebudeme musieť sa báť nejakej záchrany alebo náhrady. Chcela by som upozorniť na to, že táto smernica o fiskálnych rámcoch nie je pak rastová stability, a keďže sú, aj keď sú komplementárne, mali by byť rozdielne. Je mnoho pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa snažia replikovať debaty, ktoré budeme mať v dokumente, v dokumente Korín a pozmeňujúce návrhy, e, ktoré sa zameriavajú na kvalitu verejných výdavkov ktorých členských štátov, nie sú v tejto smernici náležité. Oni sa stiahujú na iné časti tejto týchto šiestich správ. No a preto som sa nepočítal do debaty, čo je dobré, čo je zlé vo verejnom verejnom, verejných výdavkov, výdakoch. Dobre, ďakujem pekne. Ja mám ešte ale jednu otázku pre moju maďarskú kolegyňu o pozmeňujúcom návrhu 135, ale to môžeme ešte e, vyriešiť e, oddelenie. Dobre. Zoznam rečníkov je veľmi dlhý, ktorý nám vysvetlím o chvíľu, ale viem, že pani Hübner musí čoskoro odísť. Ona je jedna z tieňových spravdajkyň, ale ti dám slovo najskôr a potom ostatným. Ďakujem pekne. Dovolte spomenúť dva body. Jeden sa týka organizácie tabulky a druhý sa týka sankcií. Ja chápem, že keď si prejdeme tie pozmeňujúce návrhy, zase máme dve možnosti pri tej hodnotiacej tabulke. Buď si môžeme vybrať zoznam indikátorov, alebo môžeme požiadať komisiu, aby vypracovala zoznam indikátorov procesom delegovaných aktov. Ak pôjdeme touto cestou, tak tie indikátory by mali byť riešené v rámci toho postupu delegovaných autov a nie v rámci nariadenia. Nebali sme to obidve veci, takže dlhý zoznam indikátorov a delegované akty. Myslím, že tento dlhý zoznam indikátorov, ktorý bol predložený prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, bude, alebo sa opiera o, o podporu. Toto je veľmi dôležité z hľadiska cieľov našich ekonomí, ktoré sú riešené v rámci toho dohľadu a opiera sa to článok 121 zmluvy a tie indikátory, o ktorých tu hovoríme, tie by mali byť relevantné pre včasnú identifikáciu a pre monitorovanie interných alebo externých nerovnováh toto súvisí s e, postupom pri nadmerných deficitoch alebo nerovnováhach. Takže je to takáto možnosť. Delegované akty a nedlhý zoznam. Čo sa týka opatrení na, na vymáhanie, na uplatňovanie, toto bude dôležité vo fáze, keď členský štát poruší dve stanovené lehoty neplánuje sa tam žiadny nástroj pre tie štáty, ktoré premeškajú prvú lehotu a podľa môjho názoru to poukazuje na to, že ťažko bude asi možné vymáhať tú prvú lehotu, keď to nebude, nebude dávať žiadny zmysel. Preto je dôležité mať pozmeňujúci návrh, ktorý by sa týkal e, vkladu, úročeného vkladu a toto by sa potom mohlo zmeniť na e, pokutu, ak sa nedodrží dlhá, druhá stanovená lehota. Celý ten proces e, uplatňovania by potom mohol byť efektívnejší a vykonávateľnejší, aby už ten prvý termín zohrával určitú disciplinárnu úlohu a niektoré členské štáty by sa po tej prvej lehote mohli rozhodnúť, že sa chcú vyhnúť tej druhej lehote, ale ak pôjdeme cestou druhej lehoty, tak bolo by jednoduchšie vlastne e, zmeniť ten e, úročený vklad na pokutu. Podľa môjho názoru tu ide otázku účinnosti a efektivnosti celého systému. Ďakujem pekne za pozornosť, pani predsednička. Ďakujem pekne. Ešte predtým, ako dám slovo ďalším rečníkom, by som chcela povedať našim členom, že AFKO jednohlasne schválil kompromisný text, ktorý vyplynul z rokovaní s radou a predsedom rady, kde ide úpravy, úpravu zmluvy. Hlasovanie sa uskutoční potom zajtra o tretej. Vysiela sa tako v zvláštnom čase, takže dôležité, aby ste boli prítomní na plenárke. Nechcem tu spomínať obsah. Je to jednoducho ten záverečný text, na ktorom sa zhodli a nevykonali sa žiadne zmeny. Lehota bola včera. No a čo sa teraz týka znamu rečníkov? Máme tu veľa rečníkov, ktorí chcú vystúpiť. Chcel by som to rozdeliť tak, že dám slovo tieňom spravodajcom a potom e, riadnym členom. Niektorí, ľudia, ktorí sa prihlásili skoro, ako Gunnar a Pervan, sa dostali neskôr na radu, keďže nie sú tieňoví spravodajci. Teraz mám Uda Bulmona. Lamberts, uh, eh, Mr. Karins, uh, Liam Wangok, uh, Jürgen Klut, Edward Cicluna. Edward, you, you, you signaled, I think. Mr. Edward, myslím, že aj ty, pán Dorfman. Gunnar Pervanš, Ole Ludvigsen. Takže ak ešte niekto sa hlási, tak dajte mi signál. Astrid, samozrejme. Ja žiaľ mám ešte jeden termínec o 6, kde musím vystúpiť s príhovorom, ale informácie poskytnem písomne Wikiford. Anyway, so, um, we'll, we'll try... Ďakujem pekne. Pokúsime sa to po poradí Údo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Predtým, ako sa bude spomínať pán Triše, z hľadiska politického výsledku, ktorý tu nast- má nastať prostredníctvom legislatívy, musím tomu povedať následovne. Ja si veľmi vážim pána Trišeho za jeho schopnosť riešiť krízu, tak ako to vlastne prejavil, ale keď my ako výbor sme chceli predpisovať, ako má riešiť otázku úrokových sadzieb a ktoré časti trhu má riešiť a ktoré nie. Nebolo by to isté dobré. A je dôležité povedať, že predsa je to jeho zodpovednosť a je to zase potom aj naopak. Nikto neopustí tento proces a nikto sa nebude môcť postaviť pri budúcich voľbách pred a, voličov. Nemôže nikto predsa povedať, že jediný výsledok riešenia paktu rastu stability je, že sme sa riadili tým, čo nám povedal e, pán Triše. Takže e, viacerí kolegovia jednoducho musia byť schopní vysvetliť našim e, voličom, že to, čo to robíme, dáva zmysel. Keď sa zaoberáme tým, prečo sme v tej situácii, ktorú tu máme, tak a teraz tak nie predovšetkým alebo výlučne sme tu preto, lebo členské štáty reagovali tak, ako reagovali. Problém bol, sú tie záchrany bank, nerovnováhy, ktoré v eurozóne vznikli z ekonomického procesu. Je tu neochota a neschopnosť vykonať hospodárske a sociálne reformy. Preto je nutné situáciu riešiť inteligentným spôsobom a nie neinteligentným spôsobom, nie tak ako Prody povedal prostredníctvom hlúpeho paktu, ale treba mať rozumný pakt. Toto potom vedie k tomu, že musíme tu mať angažovaný kurz konsolidácie popri sankciám musí existovať aj to, čo môžeme označiť ako politiku prostredníctvom stimulov. To znamená, že je nutné poskytnúť stimuly členským štátom na to, aby vykonali dobré investície, aby modernizovali svoje štáty, ktoré sú nevyhnutné, to je vzdelávanie a popri vzdelávaní je to aj energia a ďalšie veci, podpora malých a stredných podnikov. Po udalostiach v Japonsku budeme mať samozrejme úplne inú diskusiu o energiách, ako pred tými udalosťami, žiaľ až teraz, a bude sa to vyžadovať obrovské investície a modernizáciu v Európe a nemôžeme sa tváriť, ako by to nebolo aktuálne. My chceme, aby to bolo hodnotenie dobrých investícií v rámci EU 2020 a ten pakt nesmie byť koncipovaný tak, že e, nebude možné identifikovať v rámci neho to, čo ide. Nesmieme to e, ponechať tak, aby to znamenalo iba zvyšovanie nejakých výdavkov. Dôležité je mať pak v tom zmysle, že musíme si uvedomiť, v ktorej fáze cyklu sa nachádzame. Neinteligentná politika to nemôže riešiť a preto je dôležité reagovať na tlivé cykly a ich oživiť. Ak sa nám to podarí, tak e, prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, ktoré tu máme, dosiahneme dobrý kompromis. To, čo nerobíme, je to, že my nie sme za hlúpy kompromis, ktorý sme nemohli prezentovať našim voličom, preto spoločne sa snažíme dosiahnuť dobrý výsledok. Thank you, Filip. Ďakujem pekne, Filip. Thank you, chair. So, uh... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Začnem tým, že zareagujem na Sylvie ja ako spolupredseda z Zelených som si vedomý, že zastupujeme nielen občan našich štátov, ale všetkých občanov Európy a preto sa ma veľmi dotýkajú tie názory nemeckých daných poplatníkov, ale aj ma zaujíma to, čo si myslia nezamestnaní mladí Španieli. Myslím si, že to si zaslúžia všetci naši občania. Po druhé, ako európsky federalista by som chcel zopakovať skutočnosť, že aj by sme chceli poskytnúť viac kompetencií komisii, ako teda nezávislému orgánu, ktorému je možné dôverovať, správanie komisie, ako sa ukázalo vo výročnom hodnotení, vlastne ohrozuje tú dôveru, ktorú by sme mohli mať. Ten orgán prišiel so správou, ktorá bola veľmi ideologicky ladená, ktorá hovorila v zásade, že väčšina prispôsobenia a adaptácia by mal, mala byť znášaná bežnými občanmi. No a čo sa týka teraz práce šiestich spravodajcov, vlastne už ten prvý sa snažil preze- e, navrhnúť, že sú tu kompromisné návrhy. Toto je dôležité objasniť pred plenárkou. Sú tu určité body, ktoré sú pre nás kľúčové, ktoré som ich spomenul. Čo sa týka paktu rastu a stability, musíme sa vrátiť disciplíne rovnováhy rozpočtov. je tu o výdavky. Po každý krát, keď výdavky sa riešia oddelenie. Je mi ľúto, musí to byť predsa vyvážené tým, že sa spomenie, spomenie aké sú príjmy. Ak nechcem hovoriť o príjmoch, tak jednoducho nebudem, nemôžem hovoriť o výdavkoch a hovoríme o rovnováhe a iba o tomto. Po druhé, musí tu byť analýza komisie, predsa nemáme tu veľmi iné možnosti. Sú tu zmierňujúce faktory, ktoré musia byť zohľadnené a niektorí z vás chceli, aby ten pakt bol automatickejší. Myslím si, že musíme zohľadniť celý obchodný cyklus, nielen iba čiastkový náhľad. Viem, že niektorí z vás majú radi dôchodkové reformy a potom to, sa to tam aj vyslovene spomína v správe. Je to aj investície, ktoré sú skutočne zá, závažné z hľadiska znižovania záťaže budúcej generácie. Čo sa týka paktu rastu a stability, chcel by som upraviť pozornosť na to, že to pravidlo 1,20 znižovania dlhov bude vlastne ten faktor, ktorý zničí všetky ostatné. Keď si uvedomíte, aká je situácia v niektorých členských štátoch, tak môžete e, vynechať všetky pravidlá. Toto je to pravidlo, ktoré vlastne zaťaží štáty, zaťaží politiky a bude viesť tomu, že výsť krízy bude nemožné ak tu nie je realizmus v rámci tohto pravidla, myslím si, že to bude veľmi zložité pre nás e, schváliť tento balík. No a ďalej, čo sa týka makroekonomických nerovnováh, pozrieme si, aké situácii vlastne žijeme v niektorých členských štátoch. Pozrieme si tú situáciu, ktorú máme v súčasnosti v Japonsku. Povedzme si, ako to je. Zdá sa, že každý reaguje iba tak, ako keby, no, Grécko je taký príklad, áno, tam bolo, tam bolo zlé riadenie hospodárskych e, vládnych financií, sú tam viníci, potom ďalšie príklady, Írsko, Španielsko, tam sa nesprávne správa súkromný sektor, nielen týchto krajinách, musím povedať na adresu našich nemeckých priateľov, nemecké banky, ako aj naše belgické banky, konali nesprávne a musia to zaplatiť. Nie sú to dobré príklady dobrého riadenia. Je mi ľúto, že to musím spomenúť. A v tejto súvislosti, ak teda nestanovíme kritéria, ako napríklad nerovnováhy, ak tu nemať kritéria ako energetická produktivita, budeme sami seba klamať. Ak máte radi hospodárskú súťaž, ak chcete hovoriť o hospodárskej súťaži, dobre, ale ako zabezpečiť konkurenceschopnosť, musíme optimizovať faktor práce? Predsa, keď niečo predávame, tak niekedy ani jedna dvacatina nesúvisí s nákladmi na prácu. Dôležité si uvedomiť otázku zdrojov a energii, no to asi nestačí. A teraz pozrime si to, aký, aká je zraniteľná japonská ekonomika. Očividne sa zdalo v minulosti, že atóm je riešenie na všetko a teraz je to jedna z najzraniteľnejších spoločností na svete súkromné zadlženie, to je tiež veľký zdroj nerovnováhy. A potom sú tu ďalšie efekty, efekty šírenia. Je dôležité to vyvážiť z systemického hľadiska. A prebytky niektorých ľudí sú logicky deficitmi iných ľudí. Takže ak chceme, chcete riešiť deficity, musíte riešiť druhú vec, lebo nie je tu niečo také ako Zem, ktorá, planéta, ktorá bola v prebytku. Kto zoberiete prebytky Marťania, tí zelení mužičkovia, no uvidíme. Sankcie. Nehovorte so mnou, prosím o sankciách, nechcete so mnou hovoriť o stimuloch. Viem, že je to určitý nemecký náhľad na otázku e, sankcií, čo sa považuje za určitý podnet. No, žiaľ, pre mňa je to zložité takto pochopiť. Je to trošku iná realita. A skončím týmto. Toto je veľmi zásadná súč- súčasť legislatívy, keď chceme zabezpečiť hospodárskú stabilitu v Európe, ale zaoberieme sa tým, musí to byť prepojené s ďalšími dvomi komponentami, ktoré sa tu neriešia. Tieto veci, a už som to spomínal, sú komplexná politika zdaňovania. Niektorí z nás hovoria, že platíme príliš veľa daní. Ja si myslím, že niektorí účastníci, niektorí hráči neplatia veľmi veľa a musíme zabezpečiť to, aby platili. Toto nie je súčasť toho balíka, ale ak chcete toto riešiť pre našich občanov, tak je dôležité postupovať v tejto oblasti. A tu nevidím zatiaľ veľkú nádej. Druhá časť, a už som to spomínal rovnako, to je finančný priemysel. Tento výbor odvedol veľkú prácu v tejto súvislosti, ale zároveň vieme, že tie legislatívy, ktoré sú záväzné. Pozrite si balík o dohľade. My sme predsa rozhodli, že nechceme tu byť ako policajti. No pravidlá sa nezmenili. Väčšina pravidel sa musí zmeniť. Vieme, že je tu veľký odpor, ako som už povedal. Sú tu hlúpe banky, ktoré sa správali nezodpovedným spôsobom a musia niesť dôsledky svojej nezodpovednosti Takže dôležité je riešiť obidve stránky veci. Dôležité, aby sme, aby sme to riešili tak, aby tu niekto sa necítil byť podvedený. Takže dôležité odviesť ťažkú prácu. Začali sme ešte iba Korin otvorila diskusiu. Mali sme už bilaterálne stretnutie k tomu. To, tento posol sa páči a očakávam ťažké týždne rokovaní. Filipovi som dala viac času, pretože on je tieňovým spravodajcom a je jediným e, rečníkom za zelených, teda v prípade, že by niekto ďalší chcel toľko času. A je mi ľúto, že teraz sa zaťahujú rolety, ale... A teda nevidíme e, tak dobre ako predtým. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pani predsednička. som v politike už veľa rokov a všimol som si, že rozdiely v našich členských krajinách medzi koalíciou a opozíciou je, že vládne strany sa považujú za čas riešenia a opozícia za čas problému. Teraz hovoríme a teda nadvezujem na slova pána Bolmana a tiež na to, čo je v návrhu taký inteligentný a neinteligentný pakt. Čo máme teda pod tým na mysli? Je tu veľký problém s, s týmto pojmom. Ja som bol dlho v vláde svojej krajiny a podľa mojich odhadov vlády sa vždy snažili získať maximum. Žiadna vláda nechce príjmať rozhodnutia, ktoré sú e, vágne a, a o to menej e, rozhodnutia, ktoré sú spojené s výdavkami. Pred voľbami všetky vlády sa snažia vynakladať prostriedky, ale e, volebné cykly sa nevždy zhodujú s ekonomickými cyklami. V mnohých návrhoch, ktoré som predložil, v mnohých správach, by sme mali naozaj zvážiť, či retorika o nepružnosti, o hlúpom pakte je naozaj taká zlá, pretože mali by sme sa zamyslieť, e, myslieť na to ako európsky, nie národní politici. A niekedy je to ťažké, všetci to poznáme. Ale ak tu nebude tlak zvonka, aby vlády, ktoré politicky sú pod tlakom a musia zvyšovať e, svoje verejné výdavky, čo ohrozuje hospodársky e, kontext v ich krajinách, ale aj v iných krajinách. Ak sem nezavedieme disciplínu, e, ak nie je to inak možné, tak prostredníctvom sankcií. Ja sa teda nezastávam sankcií, ale ak je to len natlak voličov, ktorí žiadajú o, o takéto výdavky a ak je potrebné, potrebná európska úroveň, aby sme zaviedli takúto disciplínu, ktorá je potrebná pre makroekonomickú rovnováhu, tak proste to musíme urobiť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalší rečník Liam. Áno, ďakujem pani predsednička, milí kolegovia. Správa o rozpočtovom rámci e, v členských krajinách je e, veľmi citlivá a pani Ford urobila veľmi dôležitú prácu, aby identifikovala e, zhodu medzi jednotlivými krajinami, medzi jednotlivými skupinami, pardon, a za to jej ďakujem stanovisko komisie, použitie definícií primeraných návrhov e, finančných zákonov. To ma upokojuje, ale ešte stále sú tu ťažké veci, kde sa ťažko dosahuje kompromis, hoci všetci aktéry majú dobrú vôľu. Poprvé, navrhujeme aby sa izolovali verejné investície v národných fondoch. Videl som, že o toto sa snažia aj e, e, kolegovia z EPP, konkrétne pán Margajo, ale neviem, či aj ostatní majú takýto názor. Po druhé, e, pritvrdenie sankcií, rešpektovanie pravidel, to ma neprekvapilo, že to prichádza od ALDE, pretože ale e, 183 pána Lambert, pán Lamberts, teda jeho návrh, e, sa mi zdá trošku prekvapivejší. Pripomína, milý Filip, že princíp automatickosti sankcií ohrozuje možnosť kontracyklickej politiky, ktorá umožnila Európe dostať sa z krízy a zachrániť svet od nešťastia. Táto diskusia sa mi zdá zásadná a mnohí dnes sú za to, aby sme e, prestali používať jadrovú energiu a aj súkromný sektor investuje, hovorí druhý rečník. A po tretie, viacerí kolegovia prostredníctvom pozmenujúcich návrhov povedali, že nechcú, aby členské krajiny zneužívali možnosti e, výnimiek. Tu súhlasím s Filipom. Pripomínam, že súkromné banky zlyhali, trhy zlyhali a bez výnimiek, bez takýchto opatrení by niektoré banky už dnes neexistovali a trhová ekonomika v Európe by bola veľmi ohrozená. Takže mm, tu sa zhodneme, ale musím byť kritický voči návrhom ostatných kolegov. A hodnotenie ex post, o ktorom hovorila Vicky Ford, Myslím, že skutočne ide popri kvantitatívnych ukazovateľov o kvalitatívne ukazovatele. Dnes sa diskutuje o ukazovateľoch bohatstva, ekológovia o tom niečo vedia a teraz, keď žiadame hodnotenie efektívnosti implementovanej politiky, hlavne teda keď sa táto snaží e, predstierať, že sa obnoví prostredníctvom nej rast a vytváranie pracovných miest. Dúfam, že napriek všetkému sa nám podarí dosiahnuť kompromis. Som k dispozícii pani Ford a ostatných tieňových spravodajcov v tejto agende, ale to, čo som doteraz počul, ma vedie k tomu, že som skeptický e, ohľadom výsledku tejto práce. Ďakujem pekne, Jorgen. Ďakujem pekne. Ja nadviežem teraz na to, čo povedal Silvi Gulab, že treba sa na to pozrieť z perspektívy, ktorá sa vzťahuje na všetky krajiny a nielen na jednu, na tú vlastnú. No a z tejto perspektíve môžem povedať, že v našej politickej skupine sú mnohí ľudia, ktorí to vnímajú sa veľmi kriticky. No a to sa veže na to, čo povedal Filip Lambert. A totiž to sú banky, ktoré spôsobili túto situáciu. Nie jednotlivé štáty, ktoré síce viedli nesprávne účtovníctvo, ale hlavnú zodpovednosť nesú banky. A preto sme proti tomu, aby sa tu vytvoril balíček, legislatívny balíček, ktorý chce zodpovednosť za túto krízu nechať na členských štátoch. No a preto sme prijali alebo predložili posmienujúce návrhy, eh, kde sme hovorili o dozore eh, a nahradili sme dozor eh, koordináciou, pretože to nie je proti, nie sme proti koordinácii, ale proti politike, ktorá je len dozor. Pretože vždy jeden dozorca, mnohí na ktorých dozerá, Myslím, že to je hierarchia a myslím, že v Európskej únii musíme sa snažiť o koordináciu na rovnakej, na rovnakej úrovni medzi členskými štátmi. No a parlamenty členských štátov treba zapájať a je dôležité, aby aj rozpočtové právo, čo je, je centrálne právo národných parlamentov, do ktorého nemôžeme zasahovať, to treba rešpektovať. No a preto podľa nášho hľadiska to môže fungovať len, ak budeme diskutovať spolu na rovnakej úrovni. A znamená to, že z ohľadom na sankcie nemôžete očakávať veľmi uh, veľkú priazeň. Ak však eh, sa stanovia sankcie, tak podľa nášho, hľadiska, eh, nášho stanoviska treba um, zajistiť ich transparentnosť a že zodpovedajú zásadám právneho štátu. To, čo tam je napísané, sa zorganizoval netransparentne za zatvorenými dverami. Ak hovorím o sankciách, tak minimálne treba dodržiavať princípy právneho štátu. No a čo sa týka nerovnováhy alebo nerovnováha, to už bolo viacero povedaného. Ja chcem len zdôrazniť, že nedá sa konštatovať, že jeden konkrétny štát má iba deficity. Máme vnútorný trh, a vnútorný trh má tiež nerovnosti, tak a preto sa treba, treba, treba si všímať nerovnováhy na vnútornom trhu a kde sú deficity, tam sú na druhej strane aj prebytky. A to treba v legislatívnom paličku oveľa lepšie vypracovať. Hodnotiaca tabulka. Ja nesúhlasím s tým, čo tvrdí Danuta Hübner my sme za to, aby k tomu bolo vyjadrenia v legislatívnom balíčku a aby bolo diferencovanie, pretože inak eh, myslím, že sa musíme obávať, tak eh, ako to bolo v Grécku, že sa to bude využívať eh, len podľa princípu ukazovanie prstov na jednotlivé členské štáty. No a to je taká štvává kampaň, ktorá v tomto prípade ničomu neslúži. Videl som v Nemecku, aké škody to spôsobilo v Grécku. E, v Nemecku sa nemôže hovoriť o Grécku bez toho, aby každý začal nadávať a tvrdiť, že čo, prečo by máme platiť za lenivých Grékov. Ja myslím, že takto nemôžeme sa vzájomne kebe správať v Európskom spoločenstve. Hm. Nemôžeme takéto takéto procesy podporovať treba zakázať, pretože to nikomu nepomáha. No a na záver chcem poukázať na, na to, že komisia, ja nikoho nepodozrievam z toho, že odvádza zlú prácu, nie je práve naopak. Avšak v legislatívnom balíčku je komisia trochu tak nad vecou, nad vecami. To nie je vždy v poriadku, niekedy máme pocit, že komisia pôsobí ako taký nejaký deus ex machina, ktorý sa nemusí, nemusí sa pred nikým zodpovedať nie. A preto sme predložili návrh, ktorý pravdepodobne nebude prijatý. vidíme, že komisia musí tiež sa zodpovedať štátom, čo nie je možné. Ale ja chceme podnetiť, aby komisia bola vzatá na zodpovednosť a to, čo predloží, musí aj verejne vysvetliť. Nie nad vecami to treba sa detálnejšie vypracovať, potom s tým budeme súhlasiť. To je podľa nášho hľadiska autorný bod. Ja som prekročil čas, ale dám teraz za svojím výrokom bodku. Ďakujem. Ďakujem, Edward. Um, <clears throat> I, I will speak... Budem hovoriť skôr o správe FEJO ako k správe Sylvie Goulart, pretože súhlasím s mnohým, čo sa povedalo, hlavne pokiaľ ide o diskusiu k euro dlhopisom, tak tam sa zhodneme. Ak mám zhrnúť svoje návrhy k správe FEJO, tak by som im dal jeden názov e, nebytie mŕtvého konia. Takže k sankciám sankcie majú odradiť ale keď e, ich treba zaviesť, tak musíme zaistiť to, že výsledkom bude, že sa krajina dostane na nohy. A mm, mm, proste bude ráz, bude vytvárať pracovné miesta a podobne. Musíme byť naozaj veľmi skromní. Radšej majme skromnejšie sankcie ako príliš prehnané a keď ich zavedieme, tak potom budeme mať problémy. Radšej buďme byť skromní a istí a musíme zaviesť e, určité stropy, ktoré samozrejme závisia od e, e, hospodárskej situácie v danom čase. Niektoré krajiny môžu, dokážu zaplatiť takéto sankcie, iné sú v takej zúvalej situácii, že sa im to nemusí podariť. Tiež musíme zapracovať cyklicky prispôsobené merania pre výsledky eh, v oblasti HDP. K citlivej téme eh, záväzkov, tu by som povedal, že by sme sa mohli dohodnúť, že ak by sme mali mať eh, toto harmonizované a jasné a transparentné a dobre zmerateľné, musíme sa na tom dohodnúť bez toho, že by sme ukazovali prstom na ten či oný typ výdavkov, pretože všetky verejné výdavky, dôchodky alebo aj iné, vrátane súkromných dlhov, sú bremenom v tom otvorenom výraze záväzkov. Všetko by tam malo byť teda zahrnuté a musím sa pozrieť na kompromisný text. dospojeme k dohode, ak sa budú rešpektovať tieto kritériá. Malo by tu byť prepojenie medzi zamestnanosťou a udržateľným rastom uh, v realite, takže keď sa pozrieme na naše návrhy, Mali by sme sa spýtať sami seba, či toto povedie k väčšej zamestnanosti, keď e, sa vymaníme z e, krízy. Pokiaľ ide o dohľad, ten by mal byť transparentný. Ak zodpovednosti členským krajinám voči parlamentu. Tie by mali byť pozvané, aby nám vysvetlili svoju situáciu a mali by mať právo na vypočutie, aj keď ich ho to nežiadame. Takže malo by to byť obojstranné. Pokiaľ ide o hodnotiace tabuľky, tak tieto sú zaujímavé. Najskôr sme boli proti poukazovaniu na nejaké osobitné ukazovatele v hodnotiacej tabulky, pretože sme hovorili, že to má byť pružné a tak ďalej. A teraz máme tento pakt. Myslím si, že je to pakt o eure, alebo tá ďalšia dohoda, kde ukazovatele sú pomenované a zahrnuté. Takže ne, neviem, prečo by toto mala byť výnimka. Mali by sme ich zahrnúť a potom ich ponechať otvorené, ale tam, kde sú tieto ukazovatele kľúčové, tak nie je dôvod, aby sme ich nezahrnuli. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz pán Dufman. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som tie tieňovým spravodajcom mojej skupiny pre správu Ferreira a preto slobodne vyjadrovať k nej. Myslím, že čo sa týka makroekonomických eh, nerovnováh, eh, tak eh, hovoríme úplne o novom systéme, ktorý sme doteraz nepoznali. A to dôležitejšie, aby sme teraz začali správnou nohou, vykočili správnym smerom a preto treba implementovať niečo, čo prispieje k odstráneniu a zisťovaniu makroekonomických nerovnováh. A nejde o to nejak ukazovať na dobré a zlé štáty, alebo niektoré členské štáty niektoré štátom klepnúť po prstoch. Nie. Myslím, že keď sa niektorých štátov zistí makroekonomická nerovnováha a keď sa dostatočne včas odstráni, tak to nie je len ochrana iných štátov, ale je to aj ochrana toho samotného štátu. Keby sme včas prišli na to, čo sa deje v Grécku, čo sa deje v Írsku, a keby, ak by sme skôr zakročili, tak by to neochránilo len iné štáty, ale aj samotných Grékov a Írov, ktorí musia teraz znášať veľké bremeno. No a myslím, že v tomto zmysle Myslím, že to musí byť eh, systém včasného varovania, tak ako to predpokladá komisia. No a treba na hodnotiacej tabulke euro eh, odlišovať eh, od to, čo príde potom. A to je plán ozdravenia. A ten musí dodržiavať princípy agendy 2020. Ako sa štát postaví jasne na nohy, ten musí, to sa musí stať eh, s ohľadom na agendu 2020, inak by to nemalo zmysel. A hlavne sa tabulka sa nemôže zamieňať eh, s eh, skutočne čistým, s čistou identifikáciou makroekonomických nerovnovách. Ešte dve veci. Myslím, že treba detailne diskutovať o tom, a to som rád, že sa to urobili, a to je úloha parlamentu. Návrh, podľa návrhu komisie má parlament len bezvýznamnú, ak vôbec nejakú úlohu. Ja nemyslím, že parlament má zasahovať do exekutívnej činnosti. O to viacej by však mal vykonovať svoju politickú zodpovednosť, na akú úlohu má komisia. Myslím, že komisia musí mať silnú úlohu. Komisia Hmm. musí mať vedúcu úlohu v tomto mechanizme. No a preto navrhujem Reversed Qualified Majority, pretože to je, myslím, správny spôsob, ako zlepšiť stanovisko komisie ešte úvahy k symetrickým pozorovaniam. A tak, ako o nich hovoril kolega Lambert, no samozrejme, hodnotiaca tabulka musí byť symetrická. Je tu deficit zahraničného obchodu a rovnako prebytok. Ale tvrdiť, že ak má štát problémy, tak e, v iných štátoch pozrieme sa, čo k tomu vedlo. No, keď napríklad Írsko nízkymi daňami alebo Španielsko e, subvenciami pre investície vytvára podmienky, ktoré spôsobujú problémy a potom tvrdíte krajine alebo nejakému podniku, že ste zodpovední za krízu, pretože ste investovali v Španielsku. To je trochu problematické. Myslím, že treba tie veci oddelovať, čo sa týka rozdeľovania toho bremena. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz Gunnar Hockmark. Aj keď si sa hlásil prvý, mi ľúto, že tak dlho trvalo. A ja musím na chvíľku odísť a, a potom nám slovo Pervanš Perez. Pokúsim sa teda nehovorí veľmi dlho. Veľmi zaujímavá bola táto diskusia a je pozorovodné, že viaceré veci, pri viacerých veciach je spoločná pozícia, mám taký pocit, že niekde sme stratili ten, ten dojem toho, že to je naliehavosť, že to je naliehavé otázky. Preto, preto sa o tom tu bavíme. Nie Je to tak dávno, kedy viaceré členské štáty boli v veľkej kríze, ktoré, ktorá bola ich stabilita ohrozená, ako aj naša stabilita. Keď diskutujeme o výdavkoch, myslím si, že musí nám byť jasné to, že nie je možné dosiahnuť zamestnanosť a rast, ak ste v ťažkých deficitoch. Vtedy je situácia zložitá, vtedy môžete iba prehrať, môžete stratiť zamestnanosť a rast. Diskutujem o tom, ako to riešiť. Ak si myslíme, že je to možné, prostredníctvom výdavkov a umožnenia deficitov, potom ako sme získali tie skúsenosti, ktoré máme, tak by to znamenalo, že sme sa nepoučili a mali sme sa. Keď hovoríme o tom, čo, čo chceme robiť v budúcnosti, je zložité tam všetko zapracovať. Nie je jednoduché mať prehľad o tom všetkom, čím sa teraz zaoberáme a myslím si, že je dôležité nezabúdať na to zameranie. Je tu určitý sklon ho- hovoriť o tom, ako zabezpečiť to, aby sme mali správne politiky do budúcnosti, čo je veľmi zložitá úloha. Je to ako hľadanie svätého grálu. Ten dôvod, prečo tu teraz sedíme a diskutujeme, je, že chceme zabrániť tým chybám, ktoré nás viedli ku kríze a k veľkým problémom. Umoženie deficitov a veľkého dlhového zaťaženia to je veľký problém. Musíme preto splniť naše úlohy. Preto je dôležité diskutovať o sankciách, lebo širší dohľad, ktorý by sme tu rozhodne mali mať, kde ide dohľad nad hospodárske politiky, keď to budeme mať, bude o to zložitejšie rozhodnúť o sankciách. Vtedy bude veľmi zložité rozhodnúť, čo je správne a čo nesprávne z ekonomického hľadiska. Musíme sa zamerať na orientáciu tabulku v tejto súvislosti, lebo ak rozšírime orientáciu tabulku a pakt rastu a stability bude dohľadať nad hospodárskú politiku, tak jednoducho zlyhá to celé a nepoučíme sa z krízy. Dôležité, aby sme to mali jasné pravidlá, ktoré sú dôležité z hľadiska finančnej stability. Dlhy, e, zaťaženie, rozpočtový deficit a musíme zabezpečiť aj to, aby sme splnili strednodobé ciele. Musíme tu mať primerané sankcie, ktoré zabezpečia to, že splníme tie cieľe. Ak sa budeme snažiť Eh, robiť príliš veľa, tak sa nám to nepodarí. Musíme obnoviť pakt rastu a stability správnym spôsobom a potom môžeme diskutovať, čo je správna hospodárska politika. A musíme tu mať stabilitu a to je veľmi dôležité a preto je dôležité, aby všetko sa zameriavalo týmto smerom. Ďakujem pekne. A teraz má slovo Pervanš. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som povedať tri veci. Prvá z nich je to, že samozrejme rada chce, aby sme skončili do júna. Veľa vecí sa preberá eh, v rámci eurozóny, eh, v rámci témy eura. Tieto sa schváľujú v rade, vrátanie úrovne dlhu a tak ďalej. A ďalšie dokumenty sa teda práca na nich sa začala. Pani Wortmanko nám navrhovala, aby sme sa držali e, týchto šiestich textov, ale tieto texty e, v realite neodrážajú e, hospodárske stratégie, ktoré sa implementujú a ktoré absolútne ignorujú obsah týchto textov. Musíme jednoducho vydať silné politické posolstva. Chápem, že pán prezident Triše včera e, sa vyjadril k tomuto balíku. V Ženeve sa stretneme s prezidentom OIT a je prekvapivé, že toľko európskych centrálnych bank e, zahajuje výskumy otázku e, trhu práce, predtým, ako sa zaoberajú e, tým, ako banky prispejú k obnove. Jacques Delors e, sem prišiel minulý pondelok a hovoril o dôležitosti komunitárnej metódy a o charaktere mm, toho, čo povedal pán, e, pán Krugman, laureát Nobelovej ceny. to úplne potvrdzuje mm, moje slova, ale nemám príliš veľa času, takže nepôjdem do detajlov, ale premyslíme si to, čo robíme. Len jedna referencia a myšlienka, že niektoré južné krajiny v niektorých týchto krajinách sa znížia ceny a toto treba odsúdiť, treba sa vrátiť k tomu. A realita ukazuje, že ak mzdy e, na začiatku klesali, bolo to preto, že bolo očakávanie silnej inflácie a postupne sa to korigovalo. Ale ak je zvýšenie cien, tak e, a trh produktov je na vine nie trh e, miest. Myslím si, že to vôbec nevnímame. Pani predsednička, ospravedlňujem sa, že, že sa k tomu vraciam, ale ja nepredložím žiadny pozmeňujúci návrh k týmto šiestim textom z jednoduchého dôvodu, že ako členka výboru pre zamestnanosť som bola e, e, s pravodajkyňou e, trikrát Všetky kompromisy sú už e, veľmi podrobne prepracované a žiadam, aby sa bralo do úvahy to, čo sa odhlasovalo vo výbore pre zamestnanosť a sociálne otázky. Ak sa chceme dostať z tejto patovej situácie, musíme e, brať do úvahy práve toto. Nechcem hovoriť príliš dlho, ale uvediem niekoľko ďalších bodov, kde Výbor pre zamestnanosť a sociálne otázky prispel a mohlo by to byť užitočné aj tu. Pokiaľ ide o správu pani Wortman Kohl, navrhli ste alternatívnu metódu alebo e, koncept rozumnej fiskálnej politiky, ktorý nikto celkom dobre nechápe. My sme skôr za syntézu, ktorá je efektívnejšia ako tá, ktorá, tá ktorú nám navrhujete a my hovoríme o otázke rozpočtovej politiky, ktorá bude účinná, udržateľná. Táto otázka udržateľnosti tu nesmieme podceňovať. Nede o technický text, o sankciách, ide o definíciu toho, čo bude hospodárskou politikou zajtražka. Ak tam nezapracujeme udržateľnosť alebo efektívnosť, tak myslím, že naša cesta nebude správna. K dôchodkom, pán Fajo, Prijali sme pozmenujúce návrhy, ktoré e, sa zmienujú o dôchodkoch, ale neutrálnym spôsobom, pretože skutočne hospodárska politika EÚ, ktorá neakceptuje, neberie do úvahy žiadne pravidlá, ktorá hovorí, že napríklad preto, aby sme čelili výzvam budúcnosti, otázka investícií do vzdelávania je na dnes to nesmieme povedať v tomto balíku, ale na druhej strane môžeme povedať, že reforma dôchodkov kapitalizáciou by e, mala byť pozitívne prijatá. No a ja hovorím nie. Ja som za udržateľnosť a rea- za teda reálne reformy dôchodkov. K správe pani Vicky Ford. Nechcem hovoriť o detailoch. Vaša správa je ale veľmi dôležitá z pohľadu našej práce vo výbore pre zamestnanosť. Konečne, ak teda máme rozmýšľať ako dobrí Európania, tak toto je tá najlepšia stratégia, ktorú sme definovali. Európa definovala stratégiu, ja som najskôr nesúhlasila, ktorá sa volá Európska únia 2020. Myslím si, že ak tento text nebude mať jasné investičné stratégie, tak nebude dobrý, ale že Európska únia je príliš e, malá, príliš chudobná na to, aby zvládla všetko sama. Ak k tomu neprispejú členské krajiny, tak sa nám to nepodarí. Je to niečo, čo musí byť vo vašej správe. Je ešte veľa ďalších vecí, kde nechám spravodajcov, aby sa venovali detailom, ale skutočne mm, nepovažujte to e, za niečo, čo už je vyriešené, pretože je tu jeden veľký celok, ktorý e, neberiete do úvahy. Takže to je všetko, čo som chcela povedať. Ešte teda jeden bod európsky semester, koordinátori tohto výboru rozhodli, že je dôležité mať e, iniciatívnu správu k európskemu semestru a vy ste mi chceli zveriť zodpovednosť za to a viem, že e, výbor AFKO, rozpočtový výbor, určite aj výbor pre zamestnanosť, sa musí k tomu, e, musia k tomu vyjadriť. Ja sa tomu teším, ale ja nemôžem byť spravodajkyňou k európskemu semestru, preto aby som bola súčasťou niečoho, čo sa dohodne niekde úplne inde. Takže ja chcem, aby tie šest, tých šest textov bolo braných, vzaných do úvahy v eh, práci na tom európskom semestri. Ja nebudem otrokom nikoho. Myslím si, že v záujme tejto inštitúcie je, aby sme mali koherentný text voči ostatným inštitúciám, aby sme presadili to, čo chceme, že Európsky parlament zohráva úlohu v tomto e, procese a rada a komisia si myslí, že čím menej Európskeho, sa do toho bude Európsky parlament miešať, tým lepšie. Much, Ďakujem pekne, Pervanš. Môžem ubezpečiť, že od začiatku vlastne pani Wortmann Kohl a ostatní spravodajcovia chceli, aby sme sa oberali semesterom v rámci 2020 a v rámci paktu e- pre euro. viem, že by si chcela vystúpiť, ale mám tu Olel Ludvigsena a Svena Gigolta, ktorí sú ešte na rade. A jedne, že by to bolo niečo veľmi krátke. Ďakujem pekne. Je to iba informáciu, že my sa snažíme zabezpečiť, aby hlas parlamentu bol vypočutý, Snažíme sa tlačiť na pána Fan Rompoja, môžem zabezpečiť, môžete ubezpečiť Pervon, všetci spoločne sme si vedomi toho, že musíme zabezpečiť, aby parlament bol vypočutý v tejto veci. Samozrejme to neznamená, že nemusíme s tebou spolupracovať na semestri. Toto je iba informácia pre tých, ktorí možno sú si nevedomí tejto veci. Nechcem vstúpať v diskusii, dobre, ale ak sme potom konzistentní, tak nie je možné umožniť, aby tento balík E, prešiel bez semestra. O to tam ide. Ale predsa pervaunš, to je všetko tam vyriešené. Vlastne od prvých imen názoru pani Wortman Kohl to jasne predsa povedala. Teraz Ule a potom Sven a potom možno ešte bude čas, aby si vystúpila. Nech sa páči, Ule Ludvigsen. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Chcel by som sa zamerať na niektoré body, ktoré sa týkajú samotného systému pre dohľad nad nadmerné makroekonomické nerovnováhy. Je dôležité, aby tento systém bol veľmi presný. Bolo by veľmi nedobré, aby sme mali taký systém, kde by bolo určité riziko, že by tu boli nejaké nešikovné zásahy zo strany Európskej únie. Čo sa týka miest a tvorby miest, je tu riziko, že Európska únia sa bude do toho miešať a bude to kontraproduktívne. Nie je tu nič, čo by hovorilo prospech toho, že by kontrolované mzdy zo strany EÚ boli lepšie ako voľná tvorba miest. Skôr je to naopak. Práve voľný systém zabezpečí lepšiu rovnováhu e, a lepšie vytváranie miest, ako keď sa do toho miešajú štáty. Silné kolektívne dohody uzavreté nezavielenými stranami zabezpečia udržateľnejšie mzdy ako také dohodnuté štátmi. Okrem toho kolektívne dohody podliehajú tak či tak s štátnym kontrolám, kde ide o zabezpečenie prerozdelenia a kde ide o to, aby to platilo v určitých oblastiach. Dôležité, aby návrh komisie, ktorý sa týka nerovnováh, bol zlepšený v troch bodoch. Poprvé, nový systém by mal rešpektovať národné systémy pre sociálny dialog. Bolo by nesprávne, ak by sme zrušili dobre fungujúce štruktúry. Po druhé, nemôže to byť možnosť zo strany Európskej únie donútiť národné vlády, aby umožnili, aby sa zamiešala do vytvárania miest. Vlády musia mať možnosť eh, rešpektovať eh, voľnosť alebo výber z mnohých strán. Dôležité je potrť, aby to bol dialog medzi Bruselom a členskými štátmi bez toho, aby e, sa nejak ovplyvňovali analýzy štátov. Je tu možnosť, že to, toto celé dopadne pozitívne, ale na to, aby to fungovalo v praxi, musíme dopracovať ešte potrebné detaily. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne a teraz Sven. Poprosím ťa dodržať stanovený čas, už tak si vystúpil. Ďakujem pekne, samozrejme budem stručný. Dve pripomienky, jedna vec. Tu zareagujem veľmi stručne na kolegu Liana. Zmena, respektíve prechod k odmutelným energiám je financovaný súkromným sektorom a vysvetlím prečo. Nemyslím si, že štátom prevádzkované atomové elektrárne sú lepšie ako súkromné, a myslím si, že to je prepojené s tým, aké, a, aký je výber energie v ktorom štáte a to ani nesúvisí s tým, pre, ako je možné zabezpečiť prechod od atomovej energie k obnoviteľným zdrojom. Potom ďalšia vec. Myslím si, že je dôležité sa zamyslieť v tomto výbore a stanoviť si čas. Neviem, kedy by to mohli spraviť prejsť tej logiky jednej správy a druhej, ale ide o to, aby sme spoločne posúdili dopad celého súboru návrhov. Tu ide o pakt pre euro, je tu celkovo tých 6 návrhov, ako aj pre európsky mechanizmus stability. Ak, by, ak to nespravíme, podľa mňa bude to nebezpečné. E, musíme vedieť, kde sú hranice pre každého a dôležité je pochopiť, aký vplyv tu je. A plne zdieľam to, čo povedal Udo Bullman, že je tu veľké riziko, že diskutujeme o určitých aspektoch a zabudneme vlastne na to, že celkovo je tu výsledok, ktorý vedie ku katastrofe. A toto je v zodpovednosti nás všetkých. A jednoducho musíme konať. Po hlasovaní nemôžem povedať, že sa nám to nepodarilo vyriešiť po druhýkrát. Preto je podľa mňa veľmi dôležité a pokúsim si, o, si to prediskutovať aj s koordinátormi, aby sme si stanovili nejaký čas, kedy vlastne opustíme tú logiku, že všetko to postáva z drobných častí. Sú tu niektoré kompromisy, spomínal to Korin, že bolo by ich jednoduchšie dosiahnuť, keď sa to diskutovali takýmto spôsobom. Bola tu určitá výmena názorov už do obeda a zistili sme, že pri niektorých otázkach zdieľame spoločné obavy, ale že toto nie je to správne fórum. Ak by sme to neriešili v rámci šiestich návrhov, sú tu určité obavy, že to celé sa stratí. Takže táto diskusia môže byť vedená iba vtedy, ak postúpime, ustúpime jeden krok dozadu a vlastne nebudeme tu chcieť diskutovať iba o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch. Musíme tu mať celkový náhľad, musí si náš výbor stanoviť čas na to, aby to bolo možné. Som si istý, že ak by sme takto postupovali, bolo by to veľmi veľa ľudí. Um, Ďakujem pekne. Ja by som mohla dodať veľmi veľa, ale ja sa vzdám svojho času, aby sme mohli dať slovo ešte spravdajcom, Len si myslím, že mnohé z tých eh, z podstaty mojich pozmeňujúcich návrhov spravdajca a ostatných nám umožňuje tieto rôzne návrhy pomerne jednoducho prepojiť. No a ty, Korin, dostal slovo ako prvá. Ďakujem pekne. No, ďakujem všetkým kolegom, ktorí eh, sa vyjadrili k obsahu o preventívnej forme paktu stability rastu. A som si istá, že nájdeme spoločnú líniu. Je mi ľúto, že odchádzate, pretože som chcela povedať eh, niečo takým širším Eh, podmienkam, k tomu, kde sa momentálne nachádzame. Udo Bullman, kde sme zistili, že nie len, že sme obidva politológovia, ale prinášame inteligenciu do balíčka a, a to neznamená len inteligentný pakt rastu a stability, eh, jasný, keď čistý rast a ja hovorím to aj mojim kolegom Gunnarovi Hekmarkovi a Christianovi pretože máme hospodárskú a menovú úniu a keď sa chceme počiť z krízy, treba zaistiť, walk with a monetary You need a And so we need not only an intelligent stability pact, we need an intelligent že budeme mať inteligentný balíček ako celok. No a Sven, ty tvrdíš, počkajme chvíľu, ale to sa nestane, keď my ako parlament nepreberieme tú politickú, tú politickú, politické líderstvo. Áno, je to, skutočne máme program stability, máme program a pre prispôsobenie makroekonomického dozoru, máme národné reformné plány o stratégie EU 2020 a teraz tie nové indikátory, ktoré sú v pakte pre euro, tie sú čiastočne podobné ako v makroekonomickom dohľade, čiastočne pakt stability a čiastočne v rámci národných plánov reforiem. No a my sa to vystavujeme riziku a treba jasne povedať, že my chceme ako spravodajkyňa chceme udržateľné verejné financovanie a udržateľný rast pre nás, sociálne trhové hospodárstvo a pre mňa je môj prístup niekde v strede. No a vystavujeme sa riziku. Teraz eh, stratégia EU 2020 získa nejaký sekundárny štatút, že bude na tom podobne ako Lisabonská stratégia, pretože hlavy štátov a vlád sa budú starať len tie nové indikátory. Ja viem, pán Bereš, že, pani Bereš, že sa zaoberáte výborom pre zamestnanosť, ale prosím, pozrite sa na tento nový balíček ja navrhujem e, a ďakujem vám, že ste to prebrali a že ste to zavedli aj do svojej správy. Ja myslím, že nemôžeme ísť e, tým smerom, že chceme e, tvrdiť si vlastníctvo tohto balíčka, treba ísť spolu. A to nie je len, čo sa týka semestra, ale aj národných reformných plánov. A dnes ráno som, som vyzvala Európsku komisiu, aby sa s nami zamysleli a aby sme ju robili jasný balíček. Keď to je o veciach, eh, vo sektorí na to záleží, no a buď Európska komisia predloží myšlienky, alebo tak urobíme sami. A my to urobíme, pretože chceme inteligentný prístup tam celku, no a ďalej, keď chceme dosiahnuť eh, stratégiu 2020, je jasné. Uh, uh, some months ago, For, uh, uh, uh, in order to achieve the EU... No tak na to, aby sme dosiahli ciele stratégie 2020, tak záväzok hlavného cieľa musí byť jasný a preto potrebujeme reformy a súkromné a štátne investície. Tam sme na rovnakej strane. Chceme to lepšie zúrazňovať. No a potom musíme ďalej diskutovať, jak to urobíme. A ja som to jasne povedala v niektorých pozmeňujúcich návrhoch a som si istá, že sa nám podarí v tomto postupiť. ďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne, Vicky. A ty si chcela niečo povedať ešte? Úplne s vami súhlasím, že potrebujeme dbať o rast, potrebujeme sa sústrediť na stratégiu 2020, ale nepatrí to do správy o tom, ako teda sa dospracovať k rozpočtu. To skôr súvisí so správou Kory na no, hospodárskej politike. A ak <clears throat> nemáme spolu legislatívu v tejto správe, ako parlament, takže musíme zabezpečiť to, že tam, kde žiadame o veci, tak môžeme prísť so znením v správe Korin. Pán Hinglo, eh, veľa z vašich slov eh, dáva zmysel, ale niektoré z nich eh, sú pre mňa ťažké. Ehm, ale to neznamená, že nemôžeme o tom diskutovať. Avšak nesúhlasím s vami, keď eh, hovoríte o smernici a transparentnosť nechávate bokom. Napríklad rada súhlasila, že bude tú transparentnosť, pokiaľ ide o záväzky. Dobre, myslím si, že čím viac informácií môžeme dať ľuďom o tom, kde sa vynakladajú prostriedky, kde sú dlhy, to je pozitívne a nesúhlasím s prístupom, ktorý hovorí, že to proste zoškrtáme a transparentnosť necháme bokom. Ale možno, že som vás nepochopila správne. Ďakujem, Elisa. Ďakujem pekne. Myslím, že sa vrátim k tomu, čo povedali niektorí kolegovia Musíme sa pozrieť na tento balík a zistiť, ako to rieši e, naše problémy, ktorým čelíme. Kolegovia, ktorí chcú zachovať pakt rastu a stability, ako ho máme v súčasnej forme, musíme vziať do úvahy aj myšlienku toho, že to nefungovalo, preto meníme tento balík a snažíme sa ho zlepšiť. Je to čiastočná odpoveď, ale veci, niektoré veci tým nie sú pokryté týmto paktom konkrétne. V cieľoch bolo 60%, 3%, 3% úroveň rastu a inflácia vo výške 2%. Toto bol celý balík. Ak sa budete snažiť o tie 3% na 60%, tak to nie je riešenie pre naše problémy. Problémy zostávajú a spočívajú v nedostatku kontracyklických, anticyklických kapacít a odolnosti eurozóny v prípade krízy, ako nastoliť obnovu, akými nástrojmi a um, roz, rozdielne trendy uh, v raste v eurozóne. Toto je kontext, v ktorom pracujeme a nemôžeme sa vrátiť k našim občanom a povedať, uh, toto je séria sankcií, ktoré sú ešte prísnejšie, v, uh, v, pokiaľ ide o kritéria zhody. Takže musíme lepšie pochopiť to, ako môžeme Európsku úniu a Európs- eurozónu urobiť odolnejšími, stabilnejšími a lepšie vybavenými na potreby e, našich občanov. A na záver myslím, že musíme zaviesť nové prvky, ktoré umožnia pre konvergenciu, rast a to Nemôžu byť e, slova bez obsahu, pretože inak to bude premeškaná príležitosť. A vrátim sa k tomu, čo povedal môj kolega Fajon, keď e, hovorí, že prečo 2020, prečo 0,5 každý rok e, na deficit, ako tieto veci spolu súvisia. Musíme pochopiť, že toto sú komplexné problémy a je lepšie, keď e, veci urobíme spolahlivejšími a zdravšími, ako keby sme mali urobiť politické chyby s veľkými pokutami, s veľmi prísnymi pravidlami, ktoré sa nebudú rešpektovať zo strany nikoho, alebo len niektorými, pretože tí ostatní ich odmietnú. Toto je výzva, ktoré čelíme. Ďakujem. Nejaký ďalší správodajca, pretože Máme ešte 4 minúty tlmočenia, takže Silvia, eh, ďakujem eh, kolegom. Sme ako v Haydnovej eh, symfónii, musíme naozaj tvrdo spolupracovať. V poriadku, takže sme skončili práve včas. Ďakujem pekne. A naša práca bude pokračovať.